Buonasera a tutti. Dobré popoludne prajem všetkým. Začneme, pretože dnes máme naozaj um, veľmi presný časový harmonogram, ktorý musíme rešpektovať v prvom rade. E, jazyky, do ktorých sa tlmočí, nájdete v Kokobu Info. Chcel by som pripomenúť, že e, nebude vysielané e, toto zasadnutie, ale e, bude existovať audio záznam z dnešných hearingov, ktorý bude samozrejme potom k dispozícii všetkým, ktorí by si to želali. Zajtra vás poprosím, aby ste si doniesli hlasovacie kartičky so sebou, lebo budeme elektronicky hlasovať. Dnes začneme s vypočutím Eh, možných členov eh, Európskeho eh, dvora a auditorov. Chceli by sme si ich vypočuť 9. Každý člen bude vypočúvaný 30 minút. 5 minút sa bude predstavovať každý z kandidátov. Potom bude 5 až 10 minút pre spravodajcu Ehm, kedy bude tento klásť e, otázky a potom kandidát bude odpovedať a zvyšok bude čas pre otázky e, poslancov. A poprosím teda, aby sa tí, ktorí chcú položiť e, otázky, zaregistrovali čo najrychlejšie u pána Brauna zo sekretariátu. Aby sme vedeli, koľkí poslanci sa budú chcieť ujať slova. Ja budem naozaj veľmi prísne strážiť čas keď e, vlastne vyprší rečnícky čas, tak rečníka e, preruším. A teraz už dávam slovo e, pani Ajala. presidente eh, solamente un punto de orden del día que quería un punto de orden Ďakujem pekne, pán predseda. Niečo k programu dnešnej schôdze. Pred pol hodinou sme zasadali na prípravnej skupine a dostali sme list ku kandidátovi, ktorý začne ako prvý, takže nejde o nejaký postup na výbore. Nejde o to diskutovať o tom liste jednoducho, neberme ho do úvahy.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 Potom ako výbor e, zhodnotíme, zajmeme stanovisko k tomu e, listu, ktorý ste práve spomenuli. Takže začníme s e, hearingom ktorý, kandidáta, ktorého navrhli z maďarskej strany. Takže ide o pána Fazakáša. Hneď by som mu týmto odovzdal slovo aby predstavil svoj profil v 5 minútach. Igen, tisztelt elnök úr, kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselő társaim, Vážení poslanci, vážení kolegovia, dámy a páni, nemusím opakovať, ako rád som späť na pôde Európskeho parlamentu na výbore pre kontrolu rozpočtu, ale teraz v inej funkcii ako maďarský kandidát na člena Dvora auditorov. A naozaj som rád, že sa to koná práve 15. marca, kedy my Maďari si spomíname na revolúciu z 58. Nemusím sa mimoriadne predstavovať. Strávil som jedno volebné obdobie v tomto parlamente a robil som všetko, čo e, som vedel najlepšie na výbore pre e, kontrolu rozpočtu, bol som predsedom a dokonca aj kvestorom. Takže naozaj mi bolo veľkým potešením eh, pripravovať sa na dnešné vypočutie a veľmi rád som si prečítal dotazník z druhej strany stola, tak povediac, a odpovedal som na všetky otázky, ako som najlepšie vedel. Takže ešte raz myslím, že sa nemusím predstavovať, ale teraz k tým otázkam skôr. Moje politické funkcie. K tomu môžem povedať iba, že žiadne politické funkcie nezastávam. Konflikt záujmov, k tomu taktiež môžem odpovedať iba záporne. A preto sa môžem zamerať na moje európske zameranie e, počas mojej e, odbornej kariéry. Moju kariéru som rozdelil do troch e, fáz. Prvá do 90 čiže tesne pred pádom komunizmu. Pracoval som e, na nemeckom oddelení na ministerstve zahraničných vzťahov. Spolupracoval s OECD a bol som zodpovedný aj za medzinárodné vzťahy. Takže ako vidíte, pracoval som na maďarských e, medzinárodných vzťahoch, na vzťahoch so Západom. A e, veľmi rád si spomínam na medzinárodné projekty, na zelené investície a tak ďalej. A projekty naďalej zohrávajú dôležitú úlohu v Maďarsku a v jeho infraštruktúre. Potom druhá fáza mojej kariéry po 90. roku. A ja som mal e, pomáhať e, pristúpeniu Maďarska k EÚ a NATO Európska, eh, euroatlantická eh, integrácia bola náročným procesom, boli eh, prísne kritéria a ja som so znalosťou týchto kritérií súhlasil s pozíciou na Ministerstve pre medzinárodné vzťahy a myslím, že boli s mojou prácou ministra spokojní a potom som e, vlastne z tohto ministerstva spravil ministerstvo hospodárstva západného štýlu. E, potom teda to jedno volebné obdobie v Európskom parlamente, k tomu môžem povedať stručne asi toľko, že sme prispeli k rozvoju e Európy a taktiež na základe našich skúseností sme e, presadzovali opäť európske hodnoty v Maďarsku. A ja dúfam, že s vašou podporou, s vašim súhlasom bude môcť pokračovať e, v tejto línii na dvore e, auditorov, teda podporovať európske hodnoty, ale teraz už nie v Maďarsku, ale skôr v európskej inštitúcii a teda vo všetkých členských krajinách. Taký je môj cieľ, ak sa stanem členom Dvora auditorov. Takže ďakujem za pozvanie, pán predseda, a teraz som k dispozícii zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré budete na mňa mať. Ďakujem vám aj za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. Poprosím teraz pani spravodajkyňu a Ajala, tam má k dispozícii 10 minút na svoje otázky. Ďakujem pekne, pani pre, pán predseda. Ja chcem privítať maďarského kandidáta. Mm, mali sme to šťastie poznať ho ako predsedu nášho výboru pre kontrolu rozpočtu. A to bolo obdobie, počas ktorého sme zaznamenali pokrok a zmenu, čo sa týka vzťahu Európskeho parlamentu s komisárom pánom Kalasom a naozaj e, vďaka intenzívnemu dialógu sme mohli doladiť kontrolné nástroje výboru. Ale pán e, Fasaka sa mal taktiež tú schopnosť stimulovať dvor auditorov vďaka naozaj plodnému dialogu, ktorý umožnil e, mať vynikajúce vzťahy s dvorom auditorov naozaj eh, tá chémia bola eh, veľmi dobre fungujúca. Takže ja sa mu chcem poďakovať za jeho odpovede na naše otázky a naozaj to svedčí o jeho záujem o európsky rozvoj ale taktiež to svedčí o tom, že sa chce posunúť ešte ďalej vďaka svojim schopnostiam, svojim eh, vedomostiam aby dvor auditorov bol ešte efektívnejší. Niekoľko upresnení predsa len. Uvádzate to v odpovedi. Boli ste predsedom Kokobu a vytvorili ste e, nový základ pre vzťahy s dvorom auditorov. A moja otázka znie, mohli by ste trochu viac povedať o konkrétnych opatreniach, ktoré by ste prijali, aké nápady máte do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Ajala. Ďakujem za otázku e, spravodajkyne, ďakujem aj za tie milé slova. Naozaj ja si tiež rád spomínam na roky, ktoré som strávil pred piatimi rokmi v Európskom parlamente, keď sme sa snažili e, zreformovať absolutórium aj s kolegom Mulderom, Kasakom a pani Gresle. A s týmito kolegami sme mali jasný cieľ spolupracovať s dvorom auditorov. A e, poznali sme poznali sme naše vzájomné problémy, takže sme e, spolupracovali na reforme absolutória a teda umožnili sme monitorovanie e, výdavkov Európskeho parlamentu a boli sme naozaj e, odhodlaní zreformovať absolutórium. Dá sa to označiť za úspech a vo svetle tohto reformného úsilia sme denne spolupracovali s dvorom auditorov a mali sme pozitívne odozvy. Zapojili sme aj národné parlamenty, čo bol pozitívny vývoj, ale zapojili sme aj národ, eh, pardon, národné eh, dvory eh, auditorov, ale ešte jeden nedávny pozitívny vývoj, keď parlament a dvor auditorov sa snažili spoločne oživiť európske hospodárstvo prostredníctvom rôznych eh, finančných stimulov. Správa o troch E, myslím, že na to sa teraz všetci sústreďujú a to je presne to, čo bude rozhodujúce pre spoluprácu medzi Európskym parlamentom a dvorom auditorov. Pani, pani Ajala. Sí. Gracias, presidente. Sí, muchísimas gracias, señor Fasaga. Ďakujem pekne, pán, pre, pán predseda. Nuž, myslím, že toto je naozaj e, kvalitatívny skok e, na pôde dvora auditoru, auditorov a je to aj vďaka vám. No ale teraz po vašej odpovedi by som sa chcela zamerať e, s prihľadnutím na auditorské nástroje na, na, zamerať na nasledovnú tému Audit v Maďarsku nie je totožný s auditom v Európskej únii a chcela by som, aby ste to trochu rozvinuli, pretože eh, v novej fáze všetky aspekty nových nástrojov, spolupráca s národnými dvormi auditorov, to má byť posilnené aj s Európskym parlamentom. Takže by som chcela, aby ste nám povedali niečo o vašich znalostiach, o podobnostiach alebo rozdieloch e, postupov, auditorských postupov v Maďarsku a e, v EÚ. Ďakujem aj za túto otázku. Odpoveď by som začal nasledovne. Našim hlavným cieľom je vybudovať naozaj úzku spoluprácu s dvorom auditorov, pretože naša úloha je spoločná kontrola a monitorovanie implementácie európskeho rozpočtu. Mali sme viacero schôdzi a vždy sme sa snažili ubezpečiť o tom, že e, postupy národných dvorov, auditorov e, sú e, kompatibilné s európskymi, aby bola možná výmena informácií, aby bola uľahčená. V niektorých členských krajinách je to iba možno čiastočne, ak je silná regionálna nezávislosť, tu myslím na Nemecko, a ja som bol prekvapený, keď e, Ký, e, hlavný dvor auditorov nemohol povedať regionálnemu, ako majú uskutočňovať audit. Takže neboli nejaké centralizované postupy, ale naozaj my sme spravili Eh, úsilie a preto eh, sme sa obratili na členské krajiny, aby spravili národné prehlásenia o tom, že európske eh, financie budú vynakladať užitočne. A potom sme zistili, že v niektorých členských krajinách to nebolo možné, ale Európsky dvor auditorov s tým súhlasil. Vtedy predseda dvora auditorov v Maďarsku, ktorý navrhol aj moju kandidatúru, navrhol spoločnú metodiku a vždy, keď maďarská vláda alebo európska inštitúcia sa obratí na maďarský e, dvor auditorov alebo e, so žiadosťou o audit, tak my naozaj vždy odpovieme kladne aj keď prostriedkov v súčasnosti chýba. A ja dúfam, že toto bude taká všeobecná uh, všeo, taký všeobecný postoj v Maďarsku. A národné dvory auditorov eh, prispejú k dobrejmu udelovaniu absolutória. Ďalší rečník, pán Jansen. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Fasakas, ďakujem za to, že ste medzi nás dnes prišli. dovolíte dve otázky. Vo vašom životopise vidím, že nemáte žiadnu skúsenosť s auditom, absolútne žiadnu skúsenosť s auditom. A vaše úlohy v minulosti, ako napríklad aj predseda výboru pre kontrolu rozpočtu, pre e, obchod, e, priemysel, ministerské e, posty. To naozaj nejako nesúvisí s úlohmi, úlohami auditora, takže sa pýtam, ako chcete z, zodpovedne pracovať ako auditor, ak nemáte potrebné skúsenosti. A druhá otázka súvisí s tou prvou. Vy ste boli predsedom tohto výboru a teraz e, sa chcete stať auditorom, preto sa pýtam, či by ste udelili absolutórium európskym inštitúciám za rok 2009 na základe súčasného stanoviska Dvora auditorov? Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky, aj keď úplne nesúhlasím, teda hlavne keď hovoríte, že nemám skúsenosť e, s auditmi ale možno, že e, uznáte vy sama, že ja som 5 e, rokov tu v parlamente ako predseda aj tohto výboru e, sa dostal do kontaktu s auditmi, ale od univerzitných štúdí v 71. som vždy pracoval v oblasti hospodárstva a vypracovával som mnoho auditov. Aj, aj Eh, ako predseda dozornej rady eh, som vypracovával eh, auto, audity k spoločnostiam, ktoré sme mali kontrolovať, takže viem si predstaviť tie očakávania a myslím, že môžem byť plnohodnotným členom dvora auditorov. A teraz ku kritériám. My sme jasne povedali, že je to v záujme dvora auditorov mať ľudí z rôznych oblastí, preto máme bankárov, hospodárskych expertov. A to práve preto, že auditorská práca e, e, sa vykonáva e, zamestnancami dvora auditorov a ja si myslím, že mám skúsenosti aj vedomosti ktoré sú potrebné. Takže som e, kvalifikovaný a mám e, naozaj potrebné skúsenosti. E, absolutórium môžeme udeliť iba, ak máme nejaké pozitívne prehlásenie. To sme hovorili vždy spolu so Simom Kalasom. Za komisiu sme vždy na tomto spolupracovali. Pred 5 rokmi to zhruba bolo ešte horšie, 60% výdavkov bolo spochybniteľných, teraz to kleslo pod 30%, takže výrazný posun. Ale nemyslím si, že ja som najoprávnenejší zodpovedať vašu otázku, pretože absolutórium udelujete vy, Európsky parlament, ale keď sa pozrieme na tendenciu, tak vidíme, že naozaj e, došlo k výraznému zlepšeniu za 5 rokov. E, a myslím, že je to hlavne úlohou komisie. Bola tu iniciatíva Ingeborg Gressle, ktorú som vtedy e, uvítal a myslím, že komisia vydáva aj vnútorné a správy o auditoch a majú aj vnútorné kontrolné mechanizmy v najrizikovejších oblastiach, ako napríklad polnohospodárstvo, a tam boli dosiahnuté pozitívne výsledky. Takže ja sa nevyjadrím k tomu, či udelíte absolutorium alebo nie, ale keď sa pozrieme na celkový obraz, tak je to pozitívne. Ďalší rečník. Ďakujem. Ďakujem. Chcem povedať, že ja sa na rozdiel od predrečníka teším, že členom dvora bude aj niekto, kto chápe politické veci pretože e, keď sú tam iba ľudia, ktorí vedia e, matematiku, tak potrebujeme aj takých, ktorí, majú, ktorí vedia vysloviť politické posudky. Som trošku iritovaný tým, čo zaslal pán Dojč pol hodinu predtým, než sa zišiel tento výbor. Môžem povedať, že sme mali dostatok času. Nomináciu pána Fazakaša máme už veľmi dlho, mohli sme sa tým zaoberať už predtým, čiže myslím si, že toto naozaj nebol dobrý manéver a nezohľadníme to. Bohužiaľ, veľmi rešpektujem síce pána Dojča, ale nie je v poriadku takéto niečo urobiť pol hodinu pred zasadnutím výboru. Pán Fazakáš, veľmi dobre poznáme vašu prácu z nemeckého hľadiska a môžem povedať, že z odborného hľadiska nemáme žiadne výhrady. Položím jednu veľmi jednoduchú otázku. Viem, že ju veľmi ľahko budete vedieť zodpovedať, ale e, týka sa aj ďalších uchádzačov, ktorí ktorých tu dnes máme. A to je otázka znalosti cudzích jazykov. Tá sa často podceňuje, ale účtovný dvor má e, tri, e, tri pracovné jazyky, ktoré keď človek neovláda, tak má naozaj veľké problémy. Chcem vedieť, ako je to s vašou angličtinou, nemčinou, o nemčine viem, že je veľmi dobrá, a ako je to s vašou francúzštinou, to sa chcem spýtať. Ďakujem e, za vašu otázku. Ak dovolíte, toto je prvýkrát, čo som na výbore Kokobu hovoril e, po maďarsky. Keď som bol predsedom, tak som viedol zasadnutia po anglicky a keď to bolo možné, tak som sa pokúšal hovoriť po nemecky, pretože to mi naozaj prinášalo veľké potešenie. Dnes e, predpoludním sme mali dobrý prípravný rozhovor a tam som sa dotkol tiež e, tejto otázky. Ja som prekvapením si dnes vypočul, že vraj dvor má iba e, dve, dva pracovné jazyky. O, e, hovorím vraj, pretože ja som si vždy myslel, že je to francúzština, nemčina a angličtina. Ako viete, bol som e, veľvyslancom v Nemecku a v Maďarsku ja som známy ako pán Nemec, pretože uh, mám um, veľmi dobré kontakty, dlhé roky sa zaoberám s Nemeckom Eh, študoval som aj angličtinu, trošku som ju medzi tým eh, však eh, stratil, ale napriek tomu som dosiahol najvyšší stupeň v angličtine. Musím ale povedať, že v angličtine nie som na takej vysokej úrovni ako v nemčine, ale aj moja a angličtina je celkom dobrá. Po francúzsky ma síce nepredáte, ale tam mám určité rezervy. A teraz k tým vašim pripomienkam. Politický úsudok. Snažil som sa o tom hovoriť veľmi diplomaticky v mojich odpovediach. Nikdy som nebol politikom, vždy som bol technokratom, nebolo som nikdy ani členom e, strany do roku 2005. Potom som ale vstúpil do politickej strany ako európsky poslanec, ale teraz som pozostavil moje stranícke členstvo, čiže sa nebudem musieť vzdať žiadnej funkcie, pretože som žiadnu predtým nemal. A mám aj mnohé e, čestné úrady, napríklad v Európskom hnutí, e, v hnutí Maďarsko v Európe a tak ďalej. Ale samozrejme aj všetky tieto čestné tituly vrátim. E, vaša pripomienka sa týkala toho politického prehľadu s odbornými znalosťami. V Maďarsku sa politika dosť hodnotí negatívne a ja chcem povedať, že chcem mať odborný prehľad, ale aj politický. Pokiaľ ide o tie obvinenia, poprosil by som, aby ste mi dali e, čas, aby som mohol povedať, aké je to absurdné, že je to všetko úplne inak. Tu nás sa to píše, ako keby som bol niekedy agentom alebo špionom. Ja som bol spolupracovníkom ministerstva, ktoré spolupracovalo s ministerstvom vnútra, samozrejme. A keď e, v roku 2002 bola predložená otázka bývalého e, premiéra, tak sme si od ministerstva vyžiadali spisy a potom som e, s mnohými kolegami, nechcem uvádzať ich mená, bol citovaný. Prosím, verte mi, že ministerstvo moje ministerstvo pracovalo s ministerstvom vnútra. Vtedy som oficiálne žiadala, aby sa tieto dokumenty zverejnili, aby všetci e, vedeli, že ide, išlo o rokovania, o určité témy, ale ja som nebol nositeľom tajomstva, ktorý niečo mohol posúdiť. Tie dokumenty ešte stále čakajú na to, že budú zverejnené a potom bude všetko jasné. Táto inštitúcia, ktorá má e, s jedenáctimi ostatnými medzi nimi boli štyria Fides ministri, e, ktorí ma obvinili, tak všetci sa e, potom ospravedlnili. Druhý problém. Ja som bol zástupcom Daimler Chrysler. Vtedy maďarské ministerstvo nakúpilo MIGI e, z Ruska a z politických dôvodov ma povolali do toho výboru, ale tam sa objasnilo, že nákup od Ruska sa udial bez zásahu našej firmy. Hneď popoludní sa predseda výboru ospravedlnil a poďakoval sa e, za to, že som sa zúčastnil na stretnutí. Keď som prednášal svoje odpovede, tak som povedal, že som nikdy nebol zapletený do žiadneho súdneho sporu okrem tohto. A potom ešte raz k môjmu ministerstvu. Ešte dnes e, sa to uvádza ako pozitívny príklad, ako môže byť reštrukturalizované ministerstvo a ten Arpad Kováč, na ktorého sa odvolávate, sa zasadzoval za moju nomináciu a povedal, že spolupráca s e, mojím vtedajším ministerstvom podľa neho dnes môže slúžiť ako príklad. Bohužiaľ to bolo zaslané tak neskoro, nemal som možnosť na to reagovať skôr, ale e, rád zodpoviem akúkoľvek otázku. Ďakujem. Pán Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Od 88. teda pred pádom komunizmu som začal moju politickú kariéru a vždy som bol pro európsky zameraný. A ja si myslím, že dôležité verejné inštitúcie, ako napríklad Európsky parlament, sa zapájajú do e, dôležitých úkonov, akými aj vypočutie kandidátov e, do dvora auditorov. Verejnosť by mala vedieť, mala by môcť počuť naše rozpravy, keď rozhodujeme o tom, či kandidát je vhodný alebo nie. Takže vážení poslanci, iba prostredníctvom otvoreného verejného dialógu budeme môcť odvádzať našu prácu dobrým spôsobom. Mali by sme sa pozrieť na tri podmienky, teda či ich kandidáti splňajú. A tými troma podmienkami je e, nezávislosť, nestrannosť a bezúhonnosť. A ja vidím problém s bezúhonosťou pána Fazakasa a ja si myslím, že kvôli tomu nie je vhodný na, tento, na túto pozíciu. E, pán Fazakas, prosím o odpoveď. My teraz nevyhodnocujeme, vy by ste mali položiť otázku. O hodnotenie príde až zajtra. Takže teraz ide o otázky. Ak máte nejakú otázku na pána Fazakasa, nech sa páči. O, o, o to hodnotenie pôjde až zajtra. Teraz ide o otázky. Dobre, takže pán predseda, tri otázky, ktoré by som rád položil pánovi e, eh, Fazakasovi. výbor pre kontrolu rozpočtu, ktorému predsedal. Neviem prečo nezverejnil, že medzi 76. a 89. pracoval ako agent maďarských eh, komunistických tajných služieb. Naozaj mal možnosť eh, o tom hovoriť, ale žiaľ nespravil tak. A druhá otázka, prečo nás neinformoval o tom, že e, pred deviatimi rokmi v Maďarsku bol e, vraj zapletený do prípadu korupcie, išlo o obchodovanie so zbraňmi a výbor pre národnú bezpečnosť Maďarského parlamentu ho v tejto veci aj vypočúval. A Tretia otázka, prečo e, zaprel e, že v časoch, keď bol štátnym tajomníkom alebo ministrom e, v maďarskej vláde, tak e, Maďarský dvor auditorov nemal eh, ťažkosti s problémami, eh, s financiami jeho ministerstva, ale pritom sú eh, verejné informácie na webovej stránke Dvora auditorov o tom, že každý rok boli naozaj skonštatované zlé finančné mm, praktiky na jeho ministerstve. Takže tieto tri otázky by som rád položil vorrei pregare, come ho già detto all'inizio di questa seduta, i colleghi a essere rapidi. Pán, po- povedal som, že by ste mali byť e, struční, pretože ak niekto hovorí 4 minúty, tak zabraňuje tým ostatným kolegom, aby sa vyjadrili. A máme naozaj iba 30 minút na celé vypočutie pána Fasakáky. Sa nech sa páči. Nem mondom, hogy köszönöm a kérdéseket, mert mindegyik olyan Nemo, e, nemôžem sa vám poďakovať za tieto otázky, pretože tieto tri e, sa opierajú o tvrdenia, ktoré naozaj musím vyvrátiť. Nemám e, ťažk, ne, nevidím problémy s mojou bezúhonnosťou. Naozaj ľutujem, že som tieto informácie nemal skôr pred pol hodinou. Keď som bol vymenovaný v 96. za štátneho tajomníka, tak ja som vtedy naozaj sa pozrel na spisy eh, a eh, ja sa pozriem na tie tvrdenia pána Dojča, aby som dokázal, že som nejakým spôsobom nespolupracoval s tajnými službami. A fakt, že ministerstvo vnútra malo eh, spis eh, v mojom mene. Myslím, že to je prirodzené pre kohokoľvek, kto pracoval na ministerstve pred pádom komunizmu, ale to neznamená, že som bol agentom tajnej policie. Keď som pracoval pred Daimler eh, Chrysler, tak som bol prizvaný k obchodu so zbraniami, pretože výbor pre národnú bezpečnosť sa zaoberal týmto prípadom e, korupcie a potom ako si ma vypočuli, sa mi ospravedlnili a zbali, zbavili ma akéhokoľvek obvinenia. No a tá tretia otázka. Národný dvor auditorov vždy e, chválil moju prácu ministra tieto tvrdenia zazneli už v roku 2002 a e, ja som bol odvtedy zvolený e, napríklad do Európskeho parlamentu a už som nikdy nepočul o týchto tvrdeniach e, zlého hospodárenia. Ja som získal jednu z najvyšších jeden z najvyšších radov Maďarskej eh, republiky a išlo o uznanie mojej práce na ministerstve. Takže naozaj nemôžem súhlasiť s vašimi obvineniami, som bez úhony a naďalej môžem odpovedať na vaše otázky. Uh, ďakujem, poprosím vás, aby ste rešpektovali maximálne račnícky čas. Pani, pán Gresle, ďakujem pekne. Pán Vázakáš, my sa poznáme skutočne veľmi dobre. Preto by bolo dobre, keby sme sa mohli dozvedieť naozaj aj nejaký konečný záver e, k týmto obvineniam, pretože by to bolo dôležité pre našu e, budúcu spoluprácu Ehm, preto by som sa chcela spýtať, čo ako výbor v tejto oblasti môžeme očakávať. Ale inak som presvedčená, že môžeme veľmi dobre spolupracovať, pretože ste jeden z mála, ktorí naozaj z nášho pohľadu poznajú túto prácu a máme dobré e, ehm, skúsenosti so vzájomnej spolupráce, alebo by dobre, keby sme mohli vyriešiť tieto ehm, obvinenia. Môžem sa vás spýtať niečo? E, určite k tomu e, vypracujem vyhlásenie Takže veľmi rád e, budem sa snažiť e, sa k tomu vyjadriť možno ešte dnes. A ja um, dúfam, že to bude zaznamenané do protokolu, čo som už povedal k týmto uh, obvineniam. A ešte raz, pani Gresle, my sa poznáme už dlho a odvtedy uh, sa nikdy nespomenulo, že v roku 2002 bol tento prípad uh, s mnohými známymi osobnosťami, ktoré poznáte aj vy dobre. Nehovorilo sa o, žiadnom, e, o žiadnych takýchto aktoch na ministerstve vnútra a ja si myslím, e, že je normálne, že niekto, kto v jednom ministerstve pracuje, že spolupracuje aj s druhými a že niekto, kto vlastne bol v Rakúsku, nebude referovať o tom, e, čo sa tam dozvedel. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi Fazakášovi za vypočutie. A teraz by sme prešli k ďalšiemu kandidátovi na e, členstvo v dvore auditorov ide o e, kandidáta Litvy, raz, e, teda kandidátku Litvy, pani Rasa Budbergite. Nech sa páči. Pán predseda, pán uh, predseda, chcem sa iba vyhnúť akémukoľvek nedorozumieniu ak sa preukáže, že pán Sabolt Fazakáš nehovoril pravdu, ak dokážeme opak, tak čo sa stane? Vrátime sa k tomu zajtra. Môžete nám dať nejaké o, informácie? Domani, quando passia... Zajtra, keď prejdeme k fáze e, hodnotenia, e, budeme o tomto diskutovať. Dnes máme iba čisté vypočutia, otázky, odpovede a nič viac. Nech sa páči.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 Allora, benvenuta. Takže vítam vás medzi nami. Máte teraz 5 minút na to, aby ste sa predstavili. Takže opakujem, máte 5 minút na to, aby ste sa uviedli a potom bude mať dispozícii 10 minút pani spravodajkňa a potom eh, zvyšný čas bude k dispozícii pre otázky ostatných členov výboru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 Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa veľkou radosťou a cťou byť tu s vami a diskutovať e, s vami o tom, ako by som mohla prispieť k efektívnejšiemu riadeniu Európskej únie, ak budem vymenovaná za členku Európskeho dvora auditorov. V roku 2006 som už mala tú výsadu, že som sa mohla vyjadriť pred Európskym výborom pre rozpočtovú kontrolu a podeliť sa s nimi o skúsenosti z litovského parlamentu, najmä z výboru pre audit na, a z najvyššej inštitúcie pre audit. Som presvedčená o tom, že dnešné vypočutie je pre mňa vynikajúcou príležitosťou na začatie dlhodobej spolupráce. Moja celá profesná kariéra e, sa odohrávala vo verejnom sektore. Ako výkonná pracovníčka som pracovala na viacerých ministerstvách a na e, Národnom e, úrade pre audit. Zaoberala som sa verejnými financiami a verejným auditorstvom. Očakávam, že moje profesné skúsenosti sú primerané a že mám dostatočné skúsenosti na to, aby som mohla vykonávať všetky funkcie člena e, dvora auditorov v súlade so zmluvami EU, o EÚ. E, domnievam sa, že hodnoty, ktorých som sa pridržiavala dlhé roky, mi umožnia pochopiť e, dôležitosť toho, že um, musíme splniť očakávania ľudí, lebo chcú žiť v efektívnejšej uh, únii. Ako generálna auditorka som konala nezávisle uh, od uh, kontrolovaných uh, inštitúcií, bola som objektívna a nestranná. Ubezpečujem vás, že ak ma vymenujete za členku dvora auditorov, všetky moje činnosti sa budú opierať o nezávislosť a o auditorské normy a budem sa držať takisto etických požiadaviek. Myslím si, že moja činnosť na Európskom dvore auditorov e, bude dvojsmerná. Budem sa e, držať e, veľmi prísne medzinárodných noriem auditorstva a takisto postupov a Eh, procedúr na samotnom dvore auditorov. A tá druhá línia mojej práce, efektívna práca, ktorou budem implementovať eh, moje osobné členstvo eh, v kolegiu členov. Budem aplikovať proaktívny prístup vo všetkých činnostiach, budem sa snažiť maximalizovať účinnosť e, a efektívnosť auditov. Domnievam sa, že dvor auditorov by mal byť nasledovne vylepšený. Mali, mala by sa e, zväčšiť kvalita kontrol, musí sa optimalizovať aj audit, ale aj iné zdroje a musí musia sa e, vy, robiť výkonnejšie audity. Ja som e, zástankyňou otvorenej spolupráce. Ja si myslím, že dvor by mal zlepšiť spoluprácu s Európskou komisiou a národnými inštitúciami členských štátov. V prvom prípade spolupráca je nutná na to, aby sme sa vyhli zdvojeniu práce a e, rozdielnemu výkladu jednotlivých právnych aktov. A spolupráca medzi Európskym parlamentom a dvorom auditorom je takisto veľmi dôležitá. Z 5-ročnej praxe e, z Národného parlamentu viem, že iba dobre fungujúci cyklus e, verejnej zodpovednosti umožňuje vytvoriť podmienky e, pre efektívnejšie riadenie verejných financií. Jednoznačne podporujem veľa vážených členov tohto výboru a ich návrh e, zorganizovať rozpravu o e, štruktúre e, tolerovateľných chýb a o zjednodušení pravidiel. Tieto otázky sú už dlho na programe rokovania dvora, ale aj Európskeho parlamentu, ale aj národných kontrolných úradov a Európskej komisie. Ešte stále ale tieto otázky neboli jasne zodpovedaní. Vážení poslanci, som veľmi rada, že mám teraz možnosť vás ubezpečiť o tom, že chcem eh, hľadať eh, konkrétne riešenia. Budem vás eh, pozorne počúvať, prečo, pretože ste zástupcami občanov zjednotenej Európy. Budem sa zameriavať na implementáciu cieľov a dúfam, že prispejem k práci dvora auditorov. Myslím si, že tento dvor je e, jedným z najvýkonnejších verejných kontrolných orgánov. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vaše otázky. Ďakujem a teraz už má slovo pani Ayala. Da, signora Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás, pani Budbergite. V skutku vy predstavujete dobrý príklad toho, ako štátny tajomník alebo štátna tajomnička ministerstva vnútra môže byť aj dobrou hlavnou auditorkou a ako je možné e, vplývať v týchto rôznych oblastiach. Takže určite máte kompetencie v tejto oblasti, ale by som chcela e, povedať niečo k tomu, čo ste spomenuli vo e, vašom dotazníku, že 80 EÚ sa správuje, sa, vzťahuje na, prostriedky, ktoré ktoré vlastne e, spoločne spravuje e, e, Európske, Európska komisia aj členské štáty. Takže mohli by ste sa vyjadriť k vašim návrhom tejto oblasti. A potom od 1.1.2010 existuje Národný úrad, ktorý um, sa zaoberá E, tými ďalšími krokmi, e, ktoré e, budú nasledovať po auditoch. A my by sme radi takéto niečo zavedli aj na, národnej úrovni, na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ. Takže ako, aký bol váš názor na túto tému? Chcem povedať, že zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ spočíva na pleciach Európskej komisie aj členských štátov ale zodpovednosť nie je prerozdelená rovnako. Boli stanovené určité podmienky v zmluve. Dnes nemôžem povedať, že členovia dvoru auditorov by mali prevziať zodpovednosť a e, mali by meniť ustanovenia zmluvy. Ale domnievam sa, že existujú určité možnosti na to, aby sa e, auditorská činnosť zlepšila v členských štátoch. Ešte je tu stále veľa veci, ktoré sa môže v národných kontrolných orgánoch zlepšiť. Hovorím o napríklad o zlepšovaní auditorského systému detailných e, ekonomických operácií. Treba kontrolovať, e, či sa fondy EÚ využívajú správne. Dvor auditorov by mohol užšie spolupracovať s národnými kontrolnými orgánmi a mal by sa e, snažiť e, aj využiť výsledky ich práce. Viem, že je ťažké a sotva možné, aby dvor auditorov vykonával funkciu hlavného auditu, pretože nie je vždy e, možné vystopovať výsledky národných auditov. Tu musíme premýšľať samozrejme nad ustanoveniami zmluvy a nad možnými zmenami. Musíme premýšľať takisto nad e, efektívnym využitím zdrojov. Um, veo, digamos, la veo llena de, de buenas intenciones, pero la verdad es que el día a día... Ďakujem to je samozrejme váš e, zámer, ale e, je ťažké to e, presadiť v realite. Vo vašom dotazníku hovoríte, že sa môže prekonať to, čo tu existovalo doteraz a tým je teda tento čisto technokratický prístup. Ako to máme chápať? Ste za to, aby všetci aktéry boli aktívne zainteresovaní podľa teda svojich úloh v rámci tohto procesu, aby sa kultúra e, riadenia zlepšila, aby sa e, zmodernizovala. Je to váš dobrý zámer, alebo máte aj nejaké jasné predstavy, ako sa posunúť ďalej od tohto technokratického prístupu, ktorý kritizujete? a ako e, sa zaoberať a, vytvoriť angažovanú spoluprácu všetkých aktérov pretože chceme, aby zároveň celý proces bol prísny a prebiehal efektívne. Chcela by som ešte raz opakovať, že Lisabonská zmluva hovorí o spolupráci medzi národnými orgánmi a dvorom auditorov, ale zodpovednosť za audity je na pleciach dvora auditorov. Domnievam sa, alebo môžem to povedať z mojej skúsenosti, že národné aj medzinárodné orgány nechápu vždy dôležitosť využívania e, zdrojov efektívnym spôsobom. Hovorím o dvore auditorov a e, o národných e, auditorských orgánoch. Naším cieľom je pochopiť, že by sme mohli využiť ich auditorské výsledky a to by znamenalo, že hlavný auditor, v mnohých prípadoch by to bol práve dvor auditorov, by mohol mať nejaké úžitky z práce národných kontrolných orgánov, ale zároveň by mal existovať dôkaz, že ten národný audit sa opiera o platné údaje, o relevantné údaje. Na dvore auditorov existuje pracovná skupina, ktorá už pracuje na tejto veci. Cieľom je zaviesť nejaké zmeny do štruktúry do štruktúry e, záruk, zábezpek a E, takisto pracovať s výsledkami členských štátov. Keď sa pozrieme na porušenia v e, kontrolnom systéme, vidíme, že najviac chýb robia členské štáty. Toto je aspoň výsledok dvoru auditorov ale dnes o tom ešte nemôžem povedať nič špecifickejšie. Nemôžem povedať špecificky, čo by som ja osobne urobila, keby som bola členkou dvora auditorov, ale domnievam sa, že na toto by sme mali spoločne hľadať odpovede. Mal by to byť jasný nástroj, na základe ktorého by sme pracovali efektívnejšie, ale aj legitímnejšie a lepšie by sme nakladali s financiami EÚ. Poprosil by som pani Budbergite, aby bola stručnejšia vo svojich odpovediach, pretože máme veľa uh, otázok na ňu. Hovorili ste o spolupráci, o výmene údajov medzi národnými orgánmi a, a dvorom auditorom. Moja otázka je, ako by to potom vyzeralo eh, s ich nezávislosťou. Existuje povinnosť spolupráce e, medzi e, dvorom auditorov a národnými kontrolnými orgánmi a takisto sa musí zachovať nezávislosť. O, ubezpečujem vás, že ako generálna auditorka som sa naučila, e, čo znamená slovo nezávislosť. Slovo spolupráca možno nevystihuje situáciu dnes, pretože každá inštitúcia, pardon, nie každá um, uh, inštitúcia sa drží uh, vyhlásenia z Limy. Toto vyhlásenie hovorí o nezávislosti auditorských orgánov. Teraz musíme premyšľať nad tým, ako by mohla spolupráca medzi Dvorom auditorov a národnými auditorskými orgánmi prebiehať plodnejšie. Myslím si, že e, nezávislosť je črta, ktorá by mala byť zachovaná v každom e, vyššom orgáne auditu. Každá inštitúcia sa musí niekomu e, zodpovedať, i keď je nezávislá. Zodpovednosť v prvom rade sa týka našich občanov alebo E, volených e, zástupcov ľudí, ktorí sú napríklad v národných parlamentoch alebo v Európskom parlamente. Musíme si zachovať e, zároveň nezávislosť a zároveň musíme počúvať to, čo chcú ľudia, čo sú ich legitímne očakávania. Iš tikrųjų sutinku, kad mes šiandieną turbūt iš anksto neturėtume vertinti. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že by sme nemali teraz vyvodzovať rýchle dôsledky, ale predsa len by som chcel vyjadriť môj názor, ktorý je vysoko pozitívny, e, teda pokiaľ ide o pani kandidátku Rasu Budbergiteovu, pretože ona má skutočne obrovské skúsenosti. Ja ju poznám 5 rokov a počas týchto 5 rokov e, sa jej podarilo vytvoriť úplne iný systém auditu v Litve, než tam existoval to vtedy. Momentálne sa vyznačuje veľmi vysokou e, kvalitou, e, má veľmi dobrý personál, táto inštitúcia je tiež úplne depolitizovaná, čo je veľmi dôležité a treťou vecou je, že je to jediná žena medzi tými deviatimi mužmi, dnešnými eh, kandidátmi. A ja, eh, mne ide tiež o, o to, eh, že by sme sa mali zasadzovať za to, aby sa peniaze vynakladali efektívne. Máte k tomu nejaké konkrétne návrhy, ako to zrealizovať? Keďže nemám dostatok času, aby som e, e, sa vyjadrila k rozpočtovým reformám alebo reforme e, SPP a podobným politickým aspektom, a nebudem hovoriť ani o finančných nariadeniach. Chcela by som sa vyjadriť skôr k vyhláseniu Dvora auditorov z roku 2009, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu EÚ napriek pozitívnemu eh, hodnoteniu a eh, tej, eh, tomu pozitívnemu trendu, ktorý dvor auditorov predstavil, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu EÚ, treba pripustiť, že je tu rad okolností, ktoré nie sú až také dokonalé, ako by sme si želali, aby boli. Bola by som rada, keby e, tu neboli už operácie, ktoré nie sú e, správne a nie sú e, v súlade s právom. Mali by sme napríklad spomenúť financie z kohezných fondov. Je to tretina rozpočtu EÚ a je to oblasť, kde sa zistilo naozaj veľmi veľa chýb, 11 E, mojou úlohou ako e, najvyššej, teda hlavnej auditorky je zabrať sa práve takýmito otázkami. ja Musím povedať, že toto číslo 11% je naozaj nepriateľne vysoké. Každý rok sa vypracová správa o zlepšení kontrolných systémov a e, sú tam aj odporúčania. Ja si myslím, že každý rok sú tieto odporúčania veľmi dôležité. A chcela by som vyjadriť e, moje, e, moje e, vlastne nádeje, že členské štáty um, a ostatné inštitúcie vlastne sa zhostia týchto odporúčaní, budú sa nimi zaoberať. Európska komisia pracuje na príslušnom akčnom pláne, pretože skutočne ešte sú potrebné zlepšenia. Chcela by som povedať, že pravidlá sú skutočne komplexné, preto je treba zjednodušovať postupy, predovšetkým tie týkajúce sa uh, um, tých um, spôsobov oprávnenosti. A z tohto dôvodu, z tohto, um, to, totiž to vychádza mnoho problémov. A, a aby sme veci objasnili, aby sme zabezpečili naozaj legitimné uh, využívanie finančných prostriedkov, je toto potrebné. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Pani Budbergit, e, naozaj e, ma teší vaše, vaše profesionálne pozadie ako hlavná auditorka Národného kontrolného úradu Litovskej republiky. Myslím si, že naozaj toto vás kvalifikuje do úlohy členky dvora auditorov. Spomínate nezávislosť a ja by som sa vás chcela spýtať, na to, čo si myslíte o tom, že Dvor e auditorov je e, ďalšou inštitúciou EÚ, ktorá je e, financovaná z rovnakého rozpočtu ako ostatné inštitúcie. Dá sa vtedy hovoriť naozaj o skutočnej nezávislosti? Ďalšia otázka, ktorú by som vám chcela položiť, sa vzťahuje na, váš, na to, čo ste povedali v otázke 7 Eh, keď ste povedali, že nebudete akceptovať kompromisy týkajúce eh, eh, sa podvodov, korupcie a podobne. Myslíte si, že ten aktuálny DAS je kompromisom v tejto oblasti, keď veľká časť rozpočtu vlastne si získala negatívny posudok a ja som si istá, že vy viete presne, čo e, toto znamená. A keď by ste boli členkou dvora auditorov, e, budete sa zasadzovať za to, aby e, finančné vyhlásenia členov dvora auditorov boli zverejňované tak, ako je to v prípade členov výboru? Ďakujem. Iš tiesų klausimas dėl bet kokios aukščiausios audito. Otázka týkajúca sa nezávislosti e, či rozpočet, e, keď hovoríme na národnej úrovni, rozpočet najvyššieho auditorského orgánu je nezávislý od národného rozpočtu. Máme to tak e, v Litve musíme trošku samozrejme závisieť od ministerstva financí, dostávame peniaze od vlády, ale ubezpečujem vás, že Európsky dvor auditorov je financovaný tým istým spôsobom, ale nemal by byť ovplyvňovaný tými inštitúciami, ktoré vytvárajú rozpočet. Plne rešpektujem staré členské štáty, kde Auditorské orgány môžu byť e, už z tradície financované priamo. To zabezpečuje väčšiu nezávislosť. Sledovala som výsledky správy Dvora auditorov a osobitných správ. A som si istá, že Európsky dvor auditorov je úplne nezávislý a určite nezávisí od rozpočtového systému, odkiaľ príjma peniaze. Takisto vás ubezpečujem o tom, že akýkoľvek prípad korupcie alebo podvodu je hrozbou pre demokraciu a hospodársky rozvoj každého štátu, každej únie. Pracovala som dlho vo verejnom sektore a vždy som bojovala proti akým, akýmkoľvek prvom, prúkom korupcie a podvodu. Som e, presvedčená, že keď na národnej alebo európskej úrovni dochádza ku korupcii a podvodom, tak e, Eh, samozrejme, také prípady sa dejú, ale eh, je ich stále menej a menej. Keď eh, auditory plnia svoje funkcie, musia sa riadiť medzinárodnými auditorskými normami. I keď nie sú plne zodpovední za boj proti korupcii a podvodu, pretože to je v zodpovednosti každej inštitúcie financovanej z rozpočtu. Každá inštitúcia musí bojovať proti podvodom a korupcii v rámci svojich štruktúr, ale každý auditor to robí takisto svojím spôsobom, pretože hm, podvody sú hrozbou pre demokraciu a porušujú práva našich občanov. Pokiaľ ide o vašu tretiu otázku, môžem povedať, že som pripravená podať e, prehlásenie o všetkých finančných e, záujmoch e, či už mňa alebo mojej rodiny a môžem vás ubezpečiť o tom, že v súčasnosti ešte stále vykonávam funkcie hlavnej auditorky v Litve a podľa litovského práva všetky finančné vyhlásenia o finančných záujmoch mojej osoby musia byť zverejňované. Ich hab Ďakujem, pán predseda. Dve otázky. Prvá otázka sa týka jazykových eh, zručností. Vy ste prečítali prejav po anglicky, to bolo dobre, ale chcem vedieť, či by ste vedeli reagovať aj po anglicky alebo po francúzsky. A druhá otázka sa týka eh, európskeho eh, prokurátora, ktorý sa má vytvoriť podľa Lisabonskej zmluvy. Podporujete to? A e, keby ste boli na dvore auditorov spolupracovali, by ste s týmto prokurátorom, e s generálnym prokurátorom EÚ? Áno, e, zmluva umožňuje takéto niečo v EÚ vytvoriť a ja podporujem každý nápad, ktorý rozšíri našu zodpovednosť a rozšíri naše možnosti bojovať proti nezrovnalostiam, či už v účtovníctve alebo v transakciách. Ale som trošku sa obávam, že by nebolo ľahké nájsť jedno riešenie pre 27 e, členov, pretože takéto niečo je iba možnosťou a nie povinnosťou. Domnievam sa, že dnes by sme sa mali zameriavať viac na užšiu spoluprácu medzi OLAFom, Eurojustom a niektorými národnými inštitúciami, ktoré sú činné v trestnom konaní. Pán Deutsch? Ďakujem. Nemáme veľa času, ale hovoríme o veľmi dôležitých európskych otázkach. Ako môžem položiť otázku za 7 sekúnd a čakať e, počas 4 sekúnd na odpoveď, takže budem sa, ale pokúsim sa držať sa časových limitov. Prvá otázka. Ako sa pozeráte na oblasti v rozpočte EÚ, ktoré si vyžadujú e, väčšiu pozornosť, väčšiu kontrolu v nasledujúcich rokoch? Druhá otázka. Spomínali ste, že nová rozpočtová politika je mimo rámca tohto vypočutia. Veľké skúsenosti, ktoré má dvor auditorov, by mohli byť prenesené aj do verejnej diskusie o reforme rozpočtovej politiky. Do, tohto, do tejto diskusie budú zapojené aj komisia a parlamentný výbor. Myslíte si, že by sa to dalo takto zrealizovať? Ja pracujem na kandi- kandidatúre jednej e, kolegyne e, v, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Ako e, reakcia na prvú otázku poviem, že bola osobitná správa Dvora auditorov, kde sa identifikovali hlavné rizikové oblasti. Ja súhlasím s ich stanoviskom. Súhlasím s tým, že kontrolné systémy musia byť posilnené. To je prvá vec. A potom, pokiaľ ide o tolerovateľné riziko, musíme zistiť, koľko stoja kontroly pretože ak hovoríme napríklad o kohézii alebo o poľnohospodárskych fondoch, v jednom prípade kontroly e, stoja 4 nákladov a v druhom prípade sú to 0, niečo percenta. Takže určite výbor by mal sa riadiť podľa odporúčaní. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, bolo by rozumné zjednodušiť pravidlá, najmä pokiaľ ide o oprávnenosť na e, príjmanie financií. Bolo by mudré spolupracovať úzko s členskými štátmi, pretože najviac nezrovnalostí konštatujeme nie v komisii, ale v členských štátoch. Toto by boli tie hlavné veci. Domnievam sa, že by sme sa mali usilovať o to, čo som načrtla. Mali by sme ísť týmto smerom. A teraz, ako zabezpečíme efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami a ako by sme mali spolupracovať, aby sme zabezpečili, že peniaze z rozpočtu EÚ sa budú používať efektívne a zákonným spôsobom. Musíme pamätať na to, že v prvom rade je treba zabezpečiť dialog. Potom musíme dobre pripraviť e, každé finančné obdobie. Dvor auditorov v poslednej osobitnej správe presne toto povedal. Teraz e, máme rok 2010, ale už musíme myslieť na ďalšie finančné, že od roku 2014. A e, tu chcem e, spomenúť moje národné skúsenosti. Obdobie od roku 2007 do roku 2013 nebolo veľmi dobre pripravené. A z toho dôvodu, keď začalo toto obdobie, e, členské štáty robili veľa nepripravenej práce. Musíme všetko včas dopredu pripraviť. Teraz po e, pani Grybavskej teste druhá e, Litovka, žena z Litvy, ktorú poznám a myslím si, že muži z Litvy sa dosť líšia od litovských žien. Teším sa na spoluprácu a chcem sa spýtať, Hneď to vysvetlím. Litva je komplikovaná krajina, pokiaľ ide o korupciu. Keď sa pozrieme na bar- korupčný barometer organizácie Transparency International, Litva je na prvých um, miestach. Čo ste urobili počas svojej funkcie, aby ste bojovali proti tomuto problému a aký bol váš najvýznamnejší úspech v tejto oblasti? Ďakujem. Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai atsakinga institucija e, kovoje Litovský kontrolný úrad nie je inštitúciou, ktorá je zodpovedná za boj proti korupcii. My máme dva orgány v Litve. E, je to e, e, špecializovaný vyšetrovateľský úrad a potom takisto vyšetrovateľské služby pre boj proti podvodom a zločinom. Národný kontrolný úrad má dohody s týmito dvoma orgánmi a na základe nich spolupracujeme. S veľkým úspechom musím povedať, a to z nasledujúcich dôvodov. Všetky materiály, ktoré e, tým, e, tejto, tejto službe pre e, vyšetrovanie vo finančnej oblasti. Všetky tieto dokumenty, oni sa nimi zaoberajú. OLAF sa tiež niekedy zaoberá týmito um, prípadmi a na základe tohto materiálu z našej strany bolo možné um, naozaj už aj uh, Eh, určité prípady vyšetriť. Eh, boli prípady, kedy sme pri eh, našich kontrolách narazili na nesprávne využívanie prostriedkov z fondu SAPART, na čo sme aj poukázali. Tieto materiály sme postúpili ďalej tomuto vyšetrovaciemu úradu a skutočne sa prišlo na to, že išlo o prípady podvodu. Um, išlo prípad uh, podniku, ktorý uh, vytvoril falošné dokumenty a e, potom tá, tá, táto firma musela nahradiť škody, ktoré spáchala. Um, už uh, je súdne aj je súdne rozhodnutie v Litve v tomto prípade? Máme taký istý súdny systém v Litve ako v akejkoľvek inej demokratickej krajine. Máme e, e, všeobecné e, súdy, správne súdy a prípady korupcie a podvodov sa vyčetrujú na všeobecných súdoch. Som presvedčená o tom, že naše súdy sú nezávislé a dostatočne demokratické. Ak je dostatok dôkazov, tak e, vlastne e, celé prípady sa e, pred súdom vyšetrujú férovo. Dobre, ďakujem vám za vypočutie a teraz by sme už prešli k vypočutiu ďalšieho kandidáta za Maltu, pána Luisa Galea. Nech sa páči. Buonasera al signor Galea. E, dobrý deň, pán Galea. Máte teraz 5 e, minút na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. E, na úvod by som chcel stručne niečo povedať v mojom rodnom jazyku. Chcel by som vám poďakovať za to, že ste ma e, sem dnes e, pozvali vyjadriť sa k mojej kandidatúre zo strany malských orgánov na teda tento post. Ako vidíte e, z môjho životopisu, mám právnické pozadie a bol som aj politikom a to už od veľmi mladého veku. Narodil som sa pár rokov po vojne. Pochádzam z rodiny deviatich detí. Študoval som hudbu, e, milujem kultúru a umenie. A e, posledných 13 rokov e, predna- som prednášal na univerzite spoločenské e, právo, pracovné právo, a takisto aj e, účtovníctvo a manažment. A takisto som mal možnosť pracovať na najvyšších úrovniach e, vo vláde mojej e, krajiny, kde som zohrával priamu úlohu v oblasti politiky aj rozhodovania na národnej úrovni. Bol som aj predsedom spoločného výboru medzi EÚ a Maltou. V politike e, pôsobím už naozaj 40 e, rokov. 33 e, rokov som pôsobil v parlamente, 20 rokov som bol ministrom a bol som aj predsedom parlamentu v Malte. Eh, mal som veľmi veľa rôznych eh, úloh eh, týkajúcich sa oblasti sociálnych politík na ministerstve vnútorných, vnútra, na ministerstve školstva, na ministerstve zdravotníctva, kde som naozaj nazbieral veľa skúseností a naučil som sa a teda bol som zodpovedný za veľmi dôležitú časť rozpočtu Malty a e, spolu s ďalšími úrovníkmi na vysokej úrovni sme e, e, formovali rozpočet Malty a snažili sme sa realizovať projekty a zabezpečovať, aby boli správnym spôsobom realizované uspokojivo a aby sme uplatňovali e, tie najlepšie e, postupy v tejto oblasti. E, takisto som sa podielal na reforme verejných služieb aj dôchodkového systému na Malte. A takisto som prispieval k vo, vo fáze prístupového procesu Malty do EÚ a formoval som aj rozpočtové priority Malty. Ako predseda parlamentu som bol zvolený jednohlasne a pracujem, pracoval som v parlamente e, preto, aby e, som zabezpečil, že bude e, vláda v Malte čo najefektívnejšia a najefektívnejšie sa bude kontrolovať práca e, vlády. A e, bol som e, spolupracoval som takisto aj s ombudsmanom, aj Národným kontrolným úradom Malty, keď som pôsobil v parlamente. Keď ma maltské orgány nominovali, mal som pocit, že je dôležité využiť tieto skúsenosti, ktoré som nazbieral e, v tomto novom e, sektore, e, pretože v dnešnom rýchle sa meniacom čase som presvedčený, že je dôležité zdôrazňovať princíp zodpovednosti, pretože treba zabezpečiť, aby občania dôverovali politickým inštitúciám Myslím si, že skúsenosti ukázali všade, že tam, kde nie je e, zodpovednosť, tam, e, kde nie je audit, e, nie je ani zodpovednosť a kde, a, a, ani kontrola. A tam, kde nie je kontrola, musíme sa pýtať, kde je vlastne sídlo, demokratické sídlo moci E, preto by som e, chcel e, pracovať práve v tejto oblasti, lebo si myslím, že je dôležité posilniť východisko legitimity a zabezpečiť, že politické inštitúcie naozaj budú vlastne musieť byť zodpovedné za svoje činy. Ďakujem pekne. Pani Ajala. La comisión Ďakujem pekne, pán Galea, vítam vás u nás vo výbore. Chcela by som sa venovať niektorým veciam, ktoré ste práve teraz e, nespomenuli, nemáte ani dostatok času e, v tých 5 minútach, ktoré boli k dispozícii. Spomenuli ste, že ste odborníkom v oblasti pracovného práva. Preto by som sa vás pýtal na niečo konkrétne. Odhliadnúc od um, práce v parlamente, uh, kde konkrétne ste v tejto oblasti pôsobili? A potom ešte iná otázka, to mi nebolo celkom jasné. Vo vašej odpovedi, uh, čo ma veľmi prekvapilo, ste povedali, že máte za sebou dlhú kariéru ako minister, čo je úplne legitimné, Hovoríte, že e, postup um, udelovania absolutória sa vlastne nevzťahoval formálne na vašu činnosť, ale potom ste nám zaslali dokument, v ktorom ste chceli rozptýliť pochybnosti súvisiace s vašou činnosťou ktorá súvisí s, s, s tlačou, s určitými časopismi. A tam ste povedali, že e, boli pre, bola preskúmovaná vaša e, činnosť aj e, organizmy, v ktorých ste pôsobili, aj ministerstvo školstva počas vášho pôsobenia ako minister školstva. Takže chcela by som sa vás pýtať na toto, že ako to vlastne vyzeralo. Takže bola vaša práca formálne hodnotená, kontrolovaná alebo nie? A teraz prejdem k týmto e, článkom a chcela by som vám dať možnosť, aby ste sa k ním vyjadrili. Existuje tu táto zmluva e, o 400 tisíc eur. Aha, ide o 4 milióny eur. súvisí e, to s programami vzdelávania zamestnancov. Mohli by ste nám k tejto téme niečo viac povedať? Ďakujem za otázky. Pôjdem postupne jedna za druhou. Pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu, e, v tejto oblasti existuje viacero fáz. Ako minister so, spolu s vysokými úradníkmi na e, ministerstve som e, zabezpečoval to, že plánovací proces bol solidný. V rozpočte totiž to musíme zabezpečiť, aby odhady boli realistické a aby boli e, predmetom prísnej kontroly, aby boli v súlade s cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť. A v tejto fáze existuje proces, tzv. kontradiktórny proces, technicky nazvané, medzi e, mnou a mojim týmom z ministerstva a ministerstvom financií. A v tejto oblasti e, sa vlastne v tejto fáze sa prvýkrát rozpočet dôsledne skúma. A v tejto fáze diskutujeme o tom, aké sú ciele, Diskutujeme o tom, či e, sumy sú realistické, či nie sú prehnané, či programy nemajú prehnané náklady a tak ďalej. V tejto fáze sa e, z rozpočtu stáva časť vládneho návrhu a potom sa o tom dôkladne diskutuje v parlamente a potom v parlamente e, musím, respektíve som musel vysvetľovať jednotlivé línie, musel som obhajovať návrhy ktoré sme predložili ja alebo moji kolegovia z ministerstva. Po tom, čo som dostal súhlas rozpočtu, e, súhlas parlamentu, som zabezpečoval plnenie rozpočtu a v rámci tohto plnenia existuje viacero úrovní kontroly. Najskôr interná kontrola na ministerstvách, ale takisto existuje aj vládny e, systém internej kontroly a interného skúmania. A e, toto prebieha. Niekedy sa tieto kontroly zameriavajú e, na o, o špecifické oblasti, ale je to v podstate taký proces, ktorý prebieha neustále a skúma priebežne plnenie rozpočtu. A nestalo sa prvýkrát, že na úrovni vysokých o, e, úradníkov sa niečo stane, čo vzbudí pozornosť, ale niekedy sa to stane aj na úrovni ministra. Keď e, uzavrieme finančný rok, tak potom hlavný auditor vlády e, kontroluje, ale potom ešte aj národný kontrolný orgán, ktorý začne svoj riadny postup, ktorým skúma o e, účty, o plnenie pravidiel a rôzne aspekty auditu. O rok a pol neskôr potom sa predloží správa parlamentu a o tom sa dôkladne uh, diskutuje v, e, vo výbore pre účtovníctvo nášho parlamentu. Keď hovoríme o absolutóriu, možno som zle pochopil otázku v dotazníku, pretože neexistuje e, žiaden formálny akt v našom systéme, ktorým by minister alebo predseda parlamentu v tomto prípade udelil a absolutórium. Ja teraz nehovorím o obchodnej spoločnosti, o súkromnom podniku. V takom prípade môžem sa obrániť, obrátiť na e, národný orgán, a ktorý potvrdí, že tento podnik e, splnil všetky formality zákonným spôsobom. Ak absolutórium znamená, že počas mojej 20-ročnej ministerskej kariéry e, sa uh, skúmal môj výkon, či ma skúmal Národný kontrolný orgán, tak potom odpovedia áno. Ja sa úprimne domnievam, že to potvrdenie, ktoré som dostával na rôzne portfólia, za ktoré som bol zodpovedný, boli pozitívne. Samozrejme, mal som pod sebou veľké ministerstva s e, veľkými rozpočtami. Samozrejme, že tam boli určité nedostatky v ich rozpočtoch, v plnení rozpočtov týchto ministerstiev, ale napriek tomu som v tomto zmysle dostal vždy absolutórium. Teraz pristúpim k otázke, ktorá sa týkala e, listu o článku, ktorého ste sa dotkli vo svojej otázke. Bohužiaľ, toto bol článok, ktorý hovoril o, o obvineniach, ktoré sú úplne nepodložené tento e, článok. Ja mám k tomu aj memo, ktoré môžem postúpiť predsedovi tohto výboru. Ak chcete, môžete si vyžiadať kópiu tohto článku, e, tejto poznámky, ktorú som e, pripravil. Chcel by som vysvetliť v prvom rade, že tento článok sa týka dvoch prípadov. Jeden prípad sa udial pred 23 rokmi. Týkalo sa to niečoho, čo bolo už preskúmané, vyšetrené našim Národným dvorom auditorov a tento Národný dvor auditorov zverejnil správu a v tejto správe mňa osobne ani raz nespomenul. V tejto správe, auditorskej správe, sa hovorí o určitých nedostatkoch, pretože to bol nový program vtedy a vyžadoval si kvalifikovaný riadiaci personál, ale Národný kontrolný orgán nenašiel nič, jediný dôkaz toho, e, že som do toho ja nejako bol negatívne zapojený. Tento prípad bol dôkladne prešetrený aj nezávislým výborom, stálym výborom pre boj proti korupcii, a záverom eh, tej, tohto výboru bolo, že neexistuje eh, žiaden dôkaz, nie je jediný dôkaz o tom, že by som ja bol zapojený vtedy do nejakej korupcie, do nejakého nezákonného konania. Práve naopak dôkazy, ktoré vyplynuli z tohto vyšetrovania, hovorili o tom, že ja ako minister som eh, nikdy nebol zapojený do každodenného riadenia tohto programu, alebo že by som zasahoval do riadenia programu, alebo že by som zrušil nejaké rozhodnutia. Je jasné v tejto správe, že som konal tak, ako by mal konať minister. Ja som eh, udával iba všeobecný politický tón, všeobecný smer, tú stratégiu, že som mal eh, dozornú funkciu a keď e, Národný kontrolný orgán zistil nezrovnalosti, tak ja osobne som zabezpečil, aby e, vedúci príslušného oddelenia začal všetky príslušné kontroly, čo aj urobil. No a ten druhý prípad, to bol prípad, o ktorom sa hovorilo v novinách a opäť platí, že to Národný kontrolný orgán preskúmal a aj v tomto prípade národný kontrolný orgán. Keď si to prečítate, e, vo svojej správe nehovorí ani raz o mne osobne. Išlo o to, že pred desiatimi e, rokmi sa zriadila nadácia pre budúcnosť škôl. Bolo to niečo nové a prešetrovaný bol iba prvý rok práce. Myslím si, že keď zriadujete nejakú novú organizáciu, kým sa zabeha eh, na začiatku prirodzene sú nejaké administratívne nedostatky a došlo teda k nejakým chybám, administratívnym nedostatkom. Ale musím kategoricky povedať, že nikdy som osobne nebol zapojený eh, do zadávania zákaziek a, pokiaľ sa nejaké zadávanie zákaziek e, týkalo mňa, tak to bolo vždy v súlade so zákonmi mojej krajiny. Ak nejaké konkrétne osoby boli e, prešetrované a ak sa potom zistilo, že porušili zákony, napríklad v tomto konkrétnom prípade, tak potom hlavný výkonný úradník bol prepustený a ďalšie osoby Mm, takisto boli disciplinárne potrestané. No a tým už uzavriem. A pokiaľ ide o, t- o tie 4 milióny uh, e, malckých líbier, uh, boli uh, e, 8% z toho to boli fixné náklady na mzdy. Nemôžete uh, urobiť niečo zlé tým, že platíte mzdy, pretože to je v počítači jednoducho zadané. A pokiaľ ide o percentá, na Malte ešte nemáme systém na percentá, ale ak urobím rýchly odhad, tak tak sa dostanem pod tie 2% a ja odmietam všetky tieto odvinenia. Lei deve essere però più breve. Eh, ale mali by ste hovoriť eh, stručnejšie, eh, nie takým európskym spôsobom, pán Chacimakakis. Ďakujem pekne, pán predseda, k tým 100% tam, ktoré ste dostali vo vašom parlamente. Ako predseda parlamentu k tomu môžem povedať iba, že je to niečo vynimočné a aj naozaj pekné. Uh, Eh, eh, stopy, do ktorých vstupujete, budú, sú, sú veľmi veľké, pretože vám predchodca pán Bonniči bol naozaj veľkým znancom tejto témy. Mňa by zaujímalo, do akej, eh, do akej miery spolupracujete s pánom Bonničím, pretože on disponuje naozaj obrovským množstvom vedomostí a bolo by dobre, keby vlastne ste mohli pokračovať na tejto línii. A pokiaľ ide o politické hodnotenie vašej práce, Um, ako to vidíte? Pretože vy ste vlastne politikom a už som dnes povedal, že v zásade sa e, teším, keď um, môže byť členom dvora auditorov niekto, kto e, sa v tejto oblasti vyzná. A chcel by som sa vás spýtať na príklad Grécka, kde štátna E, e, kontrola poviedla e, k vzniku krízy. Vidíte aj v takýchto prípadoch svoju úlohu vstúpiť do takýchto otázok. Viem, že je to veľmi politická otázka, ale mňa by zaujímal váš postoj v tejto oblasti. Ďakujem. Pokiaľ ide o moju koordináciu s profesorom Boničím, prvá vec, ktorú som urobil, keď ma poinformovali o rozhodnutí malských orgánov, že Žamišľajú ma nominovať na tento post, bolo presne toto, aby som sa s ním spojila. Bol e, naozaj e, taký milý, že ma e, poinformoval, uviedol ma do mechanizmov dvoru, dvora auditorov a ja viem, že profesor Boniči odviedol už naozaj veľmi dobrú prácu a ja dúfam, že sa bude môcť učiť z jeho skúseností a stávať na nich. Pokiaľ ide o moje politické skúsenosti, ako som už povedal, v tom e, type skúseností, e, ktoré mám, som sa napríklad e, snažil pozerať na otázky ekonómie, efektivity a podobne z perspektívy niekoho, kto chcel robiť to najlepšie pre svoju vlastnú krajinu. A ako som hovoril, zaberal som sa otázkami legality, regularity, zhody a, a ak by som e, sa stal členom dvora auditorov, ak by ste sa rozhodli e, e, podporiť pozitívne moju kandidatúru, tak by som sa mohol zaoberať týmito istými otázkami z inej perspektívy. A ja si myslím, že je dôležité, aby niekto s politickými skúso- skúsenosťami, s politickým zmýšľaním, aj právnickým zmýšľaním, niekto, kto bol v mnohých situáciách, kedy sa zaoberal priamo otázkami regularity správneho finančného verejného riadenia a podobne, aby sa zaoberal aj e, napríklad implikáciami komplexných e, nariadení a podobne. E, takže konec koncov, čo vlastne auditujeme? Auditujeme správu, tie komplikované otázky spravovania a ja si myslím, že niekto s mojou kvalifikáciou a mojimi skúsenosťami a zručnosťami by bol schopný prispieť v kolegiu členov dvora auditorov k tomu, aby sme lepšie chápali, ako e, vlastne uskutočňovať lepšie víziu e, dvora auditorov a aj ako lepšie pomôcť Rade a e, Európskemu parlamentu v ich práci. Ďakujem pekne pán Makovej, pani Makovej. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Galia za to, že ste objasnili e, tieto otázky e, v prvej otázke, ktorá zaznela a e, vaša kvalifikácia je pre mňa uspokojujúca. K, by som už, už prešla teraz stručne k mojej otázke. Takže podľa vás, ktorá oblasť si zasluhuje osobitnú pozornosť a sústredenie dvora auditorov? Druhá otázka verejné obstarávanie je eh, naj, eh, najviac rizikové eh, v oblasti teda používania prostriedkov EÚ a čo by ste urobili na to, aby ste zabránili korupcii a podvodom v tejto oblasti, samozrejme podľa teda toho, aké kompetencie budete mať v, vo vašej pozícii člena dvora auditorov. A potom ešte jeden statement, nie otázka. Hovorili ste o efektivite a povedali ste, že ak by ste boli členom dvora auditorov, zaoberali ste by sa tým e, podrobne, úplne e, súhlasím a e, teda apelujem na vás, aby ste tak urobili. Mali by sme sa zaobrať efektivitou vynakladania prostriedkov na rôzne fondy a programy EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, táto osobitná oblasť rozpočtu EÚ Myslím si, že v tejto oblasti je určitá úroveň e, vysokého rizika, e, čo tiež vplýva na e, teda celkové vyhlásenie o vierohodnosti, pretože z správy Dvora auditorov vyplýva, že je tu určité zlepšenie v určitých oblastiach. Už ho tu máme Eh, pozitívne sa eh, vyjadril eh, už dvor auditorov napríklad k tým otázkam čisto finančného spravovania. A pokiaľ ide o zákonnosť za správnosť, a vyzerá dobre v celom rade oblasti. Ale keď sa pozrieme potom na oblasti napríklad kohézie, tam sú už, už určité problémy. A ja nie som e, ešte členom dvora auditorov, nikdy som e, nepôsobil e, na dvore auditorov, musel by som ešte stále prejsť dôležitým vlastne procesom učenia sa, kde ma podporovali už skúsení členovia dvora auditorov, ale samozrejme veľmi ma zaujíma identifikovať tieto vysokorizikové oblasti a snažiť sa vytvoriť lepší mechanizmus pre ich fungovanie. Samozrejme, bez pochyby je to oblasť, kde dvor auditorov sa e, snaží sústrediť svoje zdroje a venovať viac pozornosti e, tomu, aby aj e, parlamentu a rade mohol poreferovať presnejšie, čo sa deje v týchto rizikových oblastiach, čo je za týmto nedostatkom zákonnosti a správnosti, čo by sa dalo odporúčať v tejto oblasti. A takisto ide aj o otázky verejného obstarávania. To je veľmi, veľmi citlivá otázka. Niekedy máme taktiež pochybnosti u nás na Malte. Verejné obstarávanie je oblasť, kde naozaj je dôležité dohliada na regulérnosť a e, zákonnosť. Čo sa týka podvodov, to je veľmi citlivá oblasť. Myslím, že keď sa pozrieme na zmluvy, tak e, vidíme, že zodpovednosť za stíhanie v prípadoch korupcie, to je výlučne v rukách komisie a teraz možno aj členských krajín. Dvor auditorov podľa mňa taktiež e, má za úlohu zabezpečiť e, pri auditoch veľkú pozornosť a e, akúsi profesionálnu e, skepsu, aby vedeli odhaliť, či sú to e, naozaj práve chyby alebo úmyselné chyby. Ak úmyselné, tak potom e, treba viac pátrať a snažiť sa identifikovať e, čo najviac tie oblasti, kde by mohlo dôjsť k takýmto chybám. Ale v takomto prípade auditorov môže sa obrátiť na OLAVA spolupracovať v súlade s ustanoveniami zmluvy. Ďakujem pekne, pani Gresle. Ďakujem. Mám trošku obavy, lebo s dvorom auditorov každý rok vedeme túto e, diskusiu o zákonnosti a správnosti. Nedostávame sa ďalej, takže bolo by som rada, keby to išlo tým smerom, ako povedal kolega Chacimak, aký naozaj potrebujeme zásadné zlepšenie. Takže otázka, ako e, to vyzerá s národnými kontrolnými úradmi. Tej by sme mali venovať väčšiu pozornosť než doteraz. V Grécku boli sme tam totiž, sme vedeli, že miestny e, e, dvor auditorov funguje iba z časti. To sme vedeli, to nám aj povedali že grécky štát vlastne finančne vysúšal svoj dvor auditorov. A bolo by dobre, keby Európsky súdny dvor sa zamiešal do tejto otázky a e, zaoberal sa tým, na čo by sme mali dávať e, pozor. Mali by sme naozaj e, sa sústrediť aj na to, ako vyzerajú, v akom stave sú národné kontrolné úrady a vlastne s tým spájať aj prostriedky. Je to ale citlivá oblasť, ako sa k nej staviate? To je naozaj dôležitý bod. Dvor auditorov tak vo svetle nových e, zmluv podľa ktorých komisia naďalej je jediná zodpovedná za implementáciu rozpočtu, ale teraz je to v spolupráci s členskými krajinami a tie zmluvy sú veľmi jasné. Členské krajiny musia e, znášať väčšiu a väčšiu zodpovednosť e, v oblasti zodpovednosti to požadujú aj e, zmluvy, aby e, krajiny skoordinovali svoje interné systémy. Takže zmluvy každej členskej krajine hovoria, aby si upratali. Tým by v podstate všetci mohli súhlasiť. A dvor auditorov podľa mňa už rozmýšľa nad spôsobmi lepšej spolupráce s národnými dvormi auditorov v jednotlivých členských krajinách. Ja si uvedomujem tú komplexitu. Máme 27 členských krajín, teda 27 rôznych postupov a ja chápem, že dvor auditorov e, spolupracuje na spoločných auditorských programoch s niektorými členskými krajinami a možno, že to by poukázalo ako by sme mohli postupovať v budúcnosti. Podľa mňa teda je, veľmi, eh, je to veľmi dôležité. A v súčasnom kontexte európskeho rozpočtu si neviem predstaviť, že by členská krajina eh, odoprela eh, dvoru auditorov, Národnému dvoru auditorov potrebné prostriedky u nás máme veľmi jasný právny základ a management e, rozhoduje, rozhoduje o vlastných e, prostriedkoch, o vlastnom rozpočte, aj keď sa o tom trochu e, diskutuje. A ak Národný dvor auditorov si myšli, myslí, že potrebuje viac prostriedkov, aby mohli plniť svoje ústavné E, úlohy, tak potom sa to dá na základe zákonov. A ja myslím, že takto musíme postupovať. Musíme nájsť spoločný technický jazyk, spoločné e, normy, aby jednotlivé e, dvory auditorov aby aj Európsky dvor auditorov uznal nezávislosť, pretože e, Európsky dvor auditorov je taktiež zvrchovaný, tak ako členské krajiny. Takže naďalej treba e, rešpektovať e, nezávislosť, autonómiu národných dvorov auditorov. Ale pri takomto vzájomnom rešpekte si myslím, že dvor auditorov musí napredovať v tomto dialógu aj prostredníctvom výborov Národných dvorov auditorov, ktoré sa často stretávajú. Sú tu aj styční dôstojníci. Takže týmto smerom sa musíme uberať na to, aby úmysly zmluvy sa začali realizovať. Ak, členská, ak členské krajiny môžu prostredníctvom zodpovednosti za vynaložené prostriedky EÚ, ja si myslím, že spoločné zdieľanie zodpovednosti by zefektívnilo prácu Európskeho dvora auditorov. A správa dvora auditorov ktorá overí pravosť a spolahlivosť národných systémov, ja si myslím, že by bolo možné, teda aby Európsky dvor auditor uľahčoval prácu Európskemu parlamentu, hlavne vášmu výboru, aby ste vy mohli plniť e, vaše úlohy, aby ste mohli e, asistovať komisii aj rade. Ďakujem pekne, pán Galea, e, za vypočutie. A teraz už by som e, poprosil, aby vstúpil e, kandidát nominovaný z poľskej strany, pán Augustín Bronislav Kubík. Buonasera al signor Kubik. Ehm, dobré popoludne, pán Kubík. Máte teraz 5 minút na vašu prezentáciu. Nech sa páči. Mr. President. Pán predseda, dámy a páni, je mi veľkou cťou a potešením byť na pôde Európskeho parlamentu po prvýkrát Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som sa predstavil a na to, aby som povedal niečo o mojej doterajšej skúsenosti, ako aj o mojich očakávaniach ehm, a očakávaniach v súvislosti s budúcimi funkciami ako člena dvora auditorov. Takže najskôr niečo k mojej kariére. Chcel by som zdôrazniť, že počas že celý môj profesionálny život súvisil s financiami, audit, auditmi a e, správou. Bol som vnútorný e, auditor a hlavný účtovník, takže som bol zodpovedný za audity, ale aj za e, financie e, v ťažobnej spoločnosti v Katoviciach, taktiež som pracoval v daňovej správe, mal som na zodpovednosti e, riadenie personálu, ale aj e, daňové audity. Bol som hlavný e, inšpektor a bol som zodpovedný za za zavádzanie, koordináciu a zlepšovanie e, vnútorného auditu a vnútorných finančných kontrol v celej oblasti verejnej správy v Polsko. Polsku bol som poradcom v oblasti auditu a mal som za e, úlohu zlepšovanie kvality dokumentov, ktoré boli vypracovávané e, pracovníkmi. A aj v mojej súčasnej pozícii som zodpovedný za financie, som totiž zodpovedný e, za certifikáciu výdavkov Mm, určených e, pre Európsku komisiu, ale mám za na nás zodpovednosti aj finančné oddelenie a právne oddelenie. Takže spolupracujem s inštitúciami auditu, ale aj s ministerstvami pre financie. Takže, dámy a páni, dúfam, že vďaka mojej skúsenosti sa mi podarí naozaj e, prispieť k činnostiam Európskeho dvora auditorov. Taktiež dúfam, že sa naučím nové veci a že budem schopný zhostiť sa nových víziev. Takže, pán predseda, dámy a páni, ďakujem za pozornosť a teraz som k dispozícii odpovedať na vaše otázky. Dúfam, že sa mi to podarí opäť takto stručne a jasne. Honorable Ayala. Ďakujem, pani Ajala. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Kubík. Vítajte na našom výbore, v vašom odbornom k vášmu odbornému profilu naozaj niečo dodať. Vy ste naozaj spravili maximum, ale rečnička sa zastavila. Takže e, zopakujem to. Vítajte. Náš odborný profil svedčí o tom, že ste sa v podstate narodili e, v oblasti finančnej kontroly a daniach. Mali ste e, veľké zodpovednosti, udelovali ste osvedčenia A týka sa to aj nás, e, pretože ide o spolufinancovanie členských krajín a regiónov v kontexte e, regionálneho fondu a taktiež ste zohrali úlohu pri regionalizácii v Polsku. Táto regionalizácia sa trochu podobá na to, čo e, poznáme v Španielsku. Takže sa pýtam nasledovné. Aké riešenia si viete predstaviť riešenia e, týchto problémov. Hovorí sa o tom, že ministri financí a hospodárstva podpíšu e, verejných výdavkov v kontexte spolufinancovania. Ja sa pýtam, čo by sa dalo spraviť na to, aby fed, e, spolkové krajiny, ako napríklad Nemecko, alebo skoro spolkové krajiny Španielsko a Anglicko mohli uh, dobre teda mm, spolufinancovať. No a mm, vy hovoríte o priateľnej e, úrovni rizik. To je veľmi zaujímavé, tomu sa venujeme aj my, takže prosím, povedzte nám k tomu niečo viac. Mm, dvor auditorov totiž to pracuje e, aj na tomto aspekte, ktorý je mimoriadne zaujímavý. No a ešte niečo k, všetkým vašim odpovediam. Mm, je to, je to zložité, musím povedať, a trochu ma to desí, pretože váš e, odbor, vaše odborné skúsenosti sa týkajú daní, financií a tak ďalej. No a členské krajiny aj my e, žiadame zjednodušenie, aby kontrola bola jednoduchšia. Mohli by ste k tomu povedať niečo viac? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pán predseda, dámy a páni, najskôr zodpoviem prvú otázku. V Polsku sme našli odpoveď na regionalizáciu Polska. Máme e, operatívne programy, ktoré sa delia do dvoch skupín. Existujú programy národné, A dá sa povedať, e, že je to taká centralizovaná situácia a potom sú e, programy regionalizované. A v nových výhľadoch regióny získali nové prostriedky, spravujú ich a vytvárajú aj všetky regionálne e, projekty. A ja si myslím, že toto by mohla byť moja odpoveď na e, situáciu, v ktorej sa musíme pokúsiť sklbiť regionalizáciu s centralizáciou. V Polsku sa nám to podarilo. Prvé kroky boli podstúpené ešte v v kontexte predchádzajúcich výhľadov a my sa teraz opierame o tieto skúsenosti a v kontexte nových výhľadov sme vytvorili 16 regionálnych projektov a ešte jeden veľký e, program, ktorý má zabezpečiť najlepšiu súdržnosť medzi východným Polskom a zvyškom krajiny No a tento program e, zahrania 5 regiónov Takže e, to svedčí o tom, že je možné hľadať organizačné riešenie, ktoré by mohlo e, zabezpečiť e, súdržnosť medzi regionalizáciou a centralizáciou. Samozrejme pod podmienkou, že bude jedna jediná osoba, ktorá bude koordinovať tieto postupy. U nás v Polsku to koordinuje Ministerstvo regionálneho rozvoja. A napriek regionalizácii máme e, súdržnosť. Na druhá e, odpoveď k e, úrovni rizík je to dosť dôležité, pretože to ide ruka v ruke s vnútornou správou a vďaka tomu by sme sa mohli dopracovať k našim cieľom. Takže jedným slovom vám môžem povedať, že treba hľadať lepšiu rovnováhu v tejto oblasti, teda nájsť zlatú strednú cestu medzi kontrolnými nákladmi a vplyvmi takejto kontroly alebo očakávanými vplyvmi. A pritom treba pamätať na priateľnú úroveň rizík ktorú e, sme schopní akceptovať. Ak e, budeme vedieť e, akceptovať iba veľmi nízku úroveň rizik, tak potom náklady na kontrolu môžu presiahnuť výsledkov kontroly. Nedávno Európska komisia predložila dokument v tejto oblasti a tam sa e, opisujú všetky prebiehajúce e, diskusie aj na pôde Európskeho dvora auditorov. Ja som si naozaj, ja som sa podrobne oboznámil s týmto dokumentom a všimol som si, že e, v tomto dokumente, keď sa hovorí o priateľnej úrovni rizik, tak sa hovorí aj o nákladoch, ale aj o očakávaných vplyvoch. A teraz tretia otázka, zjednodušenie. Cieľom maximálneho zjednodušenia programov financovaných eh, z rozpočtu EÚ, ako aj všetkých politík, toto zjednodušenie je, myslím, že absolútny základ na zníženie chybovosti. Všetky analýzy svedčia jasne o tom, že čím je systém komplikovanejší, teda čím politika je komplikovanejšia, tým vnútorná úroveň rizik je e, vysoká. No a teda náklady programu sú o to vyššie. Mohol by som o tom hovoriť ešte veľmi dlho, ale myslím, že zatiaľ to stačí. Sí, gracias, señor presidente. Sí, querría preguntarle en relación... Ďakujem, pán predseda. K vašej prvej odpovedi mohli by ste de facto osvedčiť na národnej úrovni regionálne e, projekty pre východné Polsko, to je trochu tá otázka, ktorá nás zamestnáva. No a ešte vidím, že na odbornej úrovni ste auditor. Budete naďalej, alebo hneď ako by ste boli potvrdení v novej funkcii, sa pýtam, či všetko, čo sa týka konfliktov záujmov, či by ste okamžite um, ukončili všetky takéto činnosti. Takže zodpoviem túto otázku. Ja som osobne zodpovedný za osvedčovanie všetkých výdavkov pre Európsku komisiu. Týka sa to národných programov, o ktorých som hovoril, ale aj regionálnych programov. Existuje špecifická štruktúra, ktorá bola navrhnutá regiónom vyzerá následovne. V každom regióne je e, agentúra alebo pobočka e, certifikačného úradu a táto pobočka e, osvečuje nezávislé všetky výdavky v rámci regionálnych programov. Ale aj keď existujú tieto pobočky, ja som naďalej zodpovedný za overovanie všetkých dokumentov, ktoré predkladajú tieto pobočky. Ja teda podpisujem ako posledná osoba takéto osvedčenia. No a teraz k tej druhej otázke. Som aj interný, aj externý auditor, ale ja nepracujem ako externý auditor a uh, dokonca už nerobím osvedčenia CIA a to bude platiť aj v budúcnosti. Som si istý, že nebude žiaden konflikt záujmov. Pani Makovej. Thank you. Um, thank you for coming, Mr. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli, pán Kubik, Kubika. Pracujete na Ministerstve pre regionálny rozvoj a pracujete s uh, rozvojovými prostriedkami, takže ja sa chcem spýtať, ako ste bojovali proti podvodom, ako ste proti ním bojovali, dva, tri príklady uvedte a ako je to relevantné pre vašu prácu na dvore auditorov. Druhá otázka. A hovorili sme o tom s predchádzajúcimi kandidátmi. E, členské krajiny si majú upratať pred vlastným prahom prostredníctvom aj e, národných dvorov auditorov, ale ako by ste zareagovali, ak by ste eh, mali eh, Národný dvor auditorov, ktorý by nebol ochotný vykonávať takúto funkciu alebo úlohu. Ďakujem pekne. Pytanie pierwsze. Otóż w naszych wewnętrznych procedurach. Takže k tej prvej otázke. V rámci našich interných postupov čo sa týka inštitúcie, ktorá, vy, ktoré, ktorá vykonáva tieto kontroly. Um, tie ustanovenia sú veľmi presné, myslím, že sa to týka aj európskej úrovne. Teda ak je nejaké podozrenie, alebo ak už um, bol skonštatovaný podvod um, alebo nejaká neregulárnosť alebo trestný čin, tak my musíme informovať orgány, ktoré sa tým zaoberajú. Tak toto funguje v Polsku. Máme informačný systém o prípadoch podvodov a e, neregulárnosti. E, certifikačný úrad musí musí poskytnúť informáciu, ak má takéto podozrenie, e, poskytnúť informáciu, informáciu e, inštitúcii, ktorá má na, za, na starosti um, finančný audit. A táto inštitúcia je nezávislá a teda pôsobí na ministerstve financií. A táto auditorská inštitúcia musí zhromaždiť všetky dokumenty a celý spis postúpiť E, vlastne tomu, čo by sa dalo nazvať ako polský OLAF. Táto auditorská inštitúcia zamestnáva jednu osobu, ktorú vysiela vláda a ona je zodpovedná za boj všetkých podvodov a neregulérností, ktoré sa môžu týkať e, využívania európskych finančných prostriedkov. A všetci musia spolupracovať čo najlepšie s touto osobou. Takže táto osoba musí eh, zanalizovať všetky informácie a poskytnúť ich teda tomu polskému OLAFu. Druhá otázka. Zásadná je spolupráca medzi dvorom auditorov a národnými kontrolnými orgánmi, teda hornými kontrolnými komorami. Teda to je to, čo máme v Polsku. A myslím, že to tak je aj v iných členských krajinách. No a prečo je táto spolupráca tak dôležitá? už preto, že máme e, povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluv a ja si myslím, že e, skúsenosti, ktoré sú čím ďalej tým lepšie, A to práve preto, že máme skupinu, ktorá úzko spolupracuje s tribunálom e, dvora auditorov. Ja si myslím, že táto spolupráca sa bude iba prehlbovať. Ale je tu jeden problém, o ktorom ste hovorili. E, hovorili ste o nezávislosti národných kontrolných e, orgánov. Ja myslím, že najlepším riešením by bolo pokračovať s existujúcimi činnosťami teda e, naďalej mať dobrú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Na to, aby e, národné parlamenty mohli presvedčiť e, parlamentné výbory, ktoré majú na starosti účty, presvedčiť o tom, aby súčasťou kontroly ústretného orgánu spadali aj európske e, fondy. Takto je v Polsku. Keď e, naša e, najvyššia komora vypracováva plán kontrol, tak potom sa pýtame nášho parlamentu, či majú nejaké zmeny, ktoré by mali byť súčasťou kontroly. A e, my máme výročné kontroly vynakladania európskych prostriedkov a tie kontroly e, robíme spolu s dvorom auditorov. Takže ide o spoločné e, kontroly a ja myslím, že je to dobrý postup na riešenie týchto problémov. No a pritom je zachovaná nezávislosť všetkých dotknutých inštitúcií. Merci, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pán Kubika za vaše vysvetlenia. Ehm, čo si myslíte o lehotách, e, ktoré potrebujeme na udelenie absolutória podľa, počas posledných 20 rokoch sa tie lehoty e, skracovali, aby rozhodujúce inštitúcie e, boli schopné stíhať vyššie tempo a my v Európskom parlamente musíme prehodnotiť e, finančný poriadok a taktiež ide o lehoty Teraz to vyzerá tak, že dostávame e, účty v júli N plus 1, dvor e, poskytne svoje stanovisko v septembri, oktobri N plus 1 a potom máme 6 mesiacov na to, aby sme vypočuli e, komisárov a my potom hlasujeme v apríli N plus 2. Zdá sa vám pravdepodobné alebo možné, aby sme e, boli o e, štvrť roka rýchlejší. Všimol som si, že ste boli auditorom v súkromnom aj verejnom sektore, takže pýtam sa, či by sme mohli mať účty na konci prvého štvrť roka, e, potom na konci druhého štvrť roka od dvora auditorov a v poslednom štvrť roku by sme mohli hlasovať a koncom decembra uh, E, teda na konci N plus 1 by vlastne bolo ukonč- bol ukončený postup absolutória. Pani przewodniczący, szanowni państwo. Pan predseda, dámy a páni, otázka je mimoriadne dôležitá, pretože času máme všetci málo. A viem, že niekedy je ťažké e, urýchliť niektoré postupy. Hlavne ak počas mnohých rokov sme si už na e, niektoré lehoty zvykli. Takže mne sa teraz, dámy a páni, ťažko vyjadruje k tejto e, téme. Ako som už povedal, prvýkrát vystupujem na pôde Európskeho parlamentu a teda ťažko sa mi vyjadruje k lehotám, ktoré e, sú potrebné na to, aby tak zložitá mocná inštitúcia ako Európska komisia mohla získať absolutórium. Samozrejme, Európska komisia naozaj má veľmi e, zložité výdavky v rôznych oblastiach. Už sme o tejto téme pred chvíľkou hovorili. A preto by som asi odpovedal nasledovne. Je potrebné sa na touto otázkou podrobne zamyslieť, treba si položiť správne otázky, treba sa zamyslieť nad tým, či súčasné lehoty sú naozaj e, potrebné, pretože my by sme nechceli iba urýchliť postupy, e, ale na úkor nižšej kvality kontroly o to viacej, že absolutórium e, predstavuje najdôležitejšiu e, procedúru e, pre Európsky parlament. Ja si myslím, že takáto hĺbšia analýza by bola užitočná a viem, že už sa takéto analýzy realizujú na dvore auditorov. Ja si myslím, že ehm, určite budú nejaké závery aj odprezentované vo vhodnej chvíli. Neviem, či bude zachovaný e, status quo, alebo či sa naozaj e, skrátia niektoré lehoty. Zatiaľ to nevieme. Ehm, ukáže sa to časom. A spoločne by sme sa mali zamyslieť nad odpoveďou na túto otázku. A ešte na záver jedna vec. Mm, nemôžem vám teda poskytnúť žiadnu priamu odpoveď. Absolutórium je veľmi zložitým postupom. Správy sú predkladané s cieľom zhodnotiť e, vykonávanie rozpočtu. Je tu e, DAS, ale taktiež sa hodnotia výkony. To je veľmi zložitý audit. No a v tomto postupe naozaj treba zachovať aj e, kontradiktórny postup. Takže ako vidíte, naozaj je to zložité. Myslím, že po e, peer review dvora auditorov a po analýze, eh, analýze budeme mať už jasnejšiu predstavu o odpovedi. Ďakujem. A teraz by sme prešli k vypočutiu ďalšieho eh, kandidáta Ladislava Bálka, ktorý bol nominovaný zo strany slovenských orgánov. Salutiamo il signor Balco, al quale do... Týmto vítame pána Balka a ja by som vám už chcel odovzdať slovo pre vašu prezentáciu 5-minútovú. Prajem všetkým príjemné popoludnie, pán predseda, pani spravodajkyňa, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je veľkou cťou a jedinečnou príležitosťou pre mňa, že sa môžem dnes predstaviť ako kandidát eh, na členstvo v Európskom eh, dvore auditorov, aby som eh, neopakoval informácie, ktoré už máte k dispozícii v mojom životopise a v mojich písomných odpovediach. Chcel by som toto úvodné, tento úvodný príspevok využiť na to, že predstavím niektoré moje myšlienky na toto vypočutie som e, prišiel s pokorou, pretože vidím e, pred sebou dlhoročných členov Európskeho parlamentu, takisto členov národných e, parlamentov a samozprávnych orgánov. Vidím tu bývalých ministrov, dôležitých zástupcov rôznych politických strán, takisto odborníkov na právo, ekonómiu, účtovníctvo a tak ďalej. To sú teda ľudia, ktorí na základe svojich skúseností majú hlboké vedomosti o fungovaní verejných orgánov, občanov a e, majú tieto vedomosti na medzinárodnej, národnej aj regionálnej úrovni. Tí, ktorí poznajú verejné orgány, e, vedia, že tieto orgány musia mať dostatok finančných zdrojov. Vy ako členovia e, Výboru pre kontrolu rozpočtu ste osobami, ktoré vykonávajú dohľad nad verejnými peniazmi EÚ. Ako možno budúci člen Dvora auditorov, chcel by som vám pomáhať pri výkone tejto úlohy. Samozrejme, každý kandidát e, počas e, vypočutia pred týmto výborom by vás chcel presvedčiť, že on či ona by vedel e, pozitívne prispieť a posilniť kontrolné právomoci parlamentu. Ja dúfam, že toto vypočutie, ktoré bude nasledovať, bude začiatkom dobrej spolupráce a úspešnej spolupráce medzi nami dve desaťročia sa už zaoberám e, verejnými financiami a pracoval som v troch oblastiach činnosti. Poprvé, mal som dôležité manažerské posty v bankovom o, e, sektore, po druhé, mám manažerské skúsenosti z verejnej správy a po tretie, myslím si, že moje akademické činnosti ako osobitný profesor o, e, pre finančné právo o, sú prínosom. Mám aj teoretické eh, poznatky z oblasti verejných financií. Keďže som finančným právnikom, ako člen dvora auditorov by som sa chcel eh, podielať na formulácii jeho stanovisk k návrhom eh, finančných k finančným návrhom EÚ. Uvedomujem si, že verejné financie nie sú iba o e, príjmoch a výdavkoch. E, nie sú to iba čísla, sú to aj politické hodnoty a politické ciele, ktoré vy sledujete ako zástupcovia rôznych politických skupín. Vy ste priamo volení zástupcovia občanov EÚ, to je najdôležitejšie. V tomto kontexte vítam fakt, že právomoci tohto parlamentu sa podstatne zväčšili so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. A to sa týka aj rozpočtového postupu. Stanovovanie výdavkov rozpočtu EÚ je veľkou príležitosťou, aby sa zainvestovalo do takých oblastí, ktoré sú prioritárne pre Úniu a pre členské štáty. V tomto kontexte si myslím, že existuje veľká pridaná hodnota e, práve v tých auditoch výkonnosti, e, ktoré e, robí súd auditorov. Po nedávnej ekonomickej a finančnej kríze musíme zabezpečiť viac než kedykoľvek predtým, že každé jedno euro sa mm, investuje čo najlepšie. Ako člen Dvoru auditorov by som chcel podporovať tento parlament a dbať e, na dobrým používaním peňazí pol miliardy Európanov. Pán predseda, pani spravodajkyňa, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. V týchto úvodných poznámkach som načetol niektoré moje myšlienky, ktoré sa týkajú mojich budúcich činností, ak budem členom Európskeho dvoru auditorov. Ale mám ešte oveľa viac predstav, ktoré som napríklad uviedol v mojich písomných odpovediach. Počas nasledujúcej rozpravy sa budem snažiť zodpovedať e, vaše otázky, tak aby ste boli spokojní a ak dovolíte, budem pokračovať v mojom rodnom jazyku. E, Slovensko nemá zástupcu v tomto e, výbore, takže možno Slovenčina zaznie poprvýkrát. Ďakujem za pozornosť. A teraz som ochotný a pripravený reagovať na vaše zaujímavé otázky. Nech sa páči. Ďakujem, pani poslankyňa. Ajala má slovo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 ste to urobili všetko po anglicky, aby ste e, šetrili. My chceme rôznorodosť jazykov. Preto vám teraz ďakujem, že chcete hovoriť e, svojim rodným jazykom. Máte naozaj veľmi veľa skúseností napríklad so zavádzaním eura na Slovensku, pracovali ste v banke, ste takisto univerzitným profesorom a podporujete e, študentov a študenti, ktorí u vás študovali, e, sú dnes na rôznych e, významných postoch v bankách, v kontrolných orgánoch a tak ďalej. Jedného dňa, keď budete členom dvora auditorov, možno budete musieť odporovať tým, ktorí boli možno kedysi vašimi študentami alebo ktorý, s kými ste spolupracovali kedysi ako s ministrami. Možno, že s tými študentami to bude trošku ľahšie. To je teda jedna otázka, ako sa staviate k tomuto. A potom ďalšia otázka. Jedna, jednu vec ste nezodpovedali možno úplne jasne. A to, Ako to bude vyzerať? Čo urobíte, keď vám nedáme súhlas? E, vy ste nezodpovedali túto otázku jasne. Keď neschválime vaše menovanie. A potom, pokiaľ ide o e, spoluprácu s našim výborom, povedali ste, že to má robiť nejaký člen vášho kabinetu, ale my by sme boli radi, keby ste to robili vy osobne. Tak, aby sme boli neustále v jasnom priamom kontakte. Veľmi pekne vám eh, ďakujem. Skutočne ja som si zvolil eh, Slovenčinu aj z toho dôvodu, že viem, že Európsky parlament podporuje multilingválnosť. No a aj vzhľadom na to, ako som povedal, že tu nie je skutočne z eh, môjho štátu žiaden reprezentant. A možno Slovenčina by vám do ušu niektorým prvýkrát vošla, tak som sa rozhodol takto. No, pokiaľ ide o tú e, poslednú otázku, e, čo urobím, ak mi, ak mi nedáte súhlas, no tak e, Jednoznačne, keďže mm, procedúra menovania za člena dvora auditorov hovorí o tom, že musí tu byť súhlas národnej vlády, tak e, budem sa snažiť e, komunikovať a koordinovať môj ďalší postup s e, vládou, s podpredsedom vlády a s premiérom, ktorí to majú v agende. Samozrejme, na prvom mieste dávam to etické hľadisko, že neuchádzať sa ďalej, pretože rozhodne tá spolupráca s, s vami ako, mm, ktorý považujete výbor za mm, najbližšieho spolupracovníka. Nielen najbližšieho spolupracovníka, ale za vašu predlženú ruku, pretože e, dvor auditorov má na to personál, má 800 ľudí, kdežto mm, váš výbor, aj keď ste tu skúsení ľudia, e, nemá, nemá možno aj tie personálne a technické možnosti a kapacity, takže tá spolupráca tu musí byť veľmi, veľmi e, úzka. E, pokiaľ ide, a ešte som nezachytil tú jednu otázku, ktorú ste dávali ako poslednú, e, lebo som sa už zamýšľal nad otázkami. Mohli by ste mi zopakovať? Poslednú vašu otázku. Sí, bueno, la última pregunta era que usted en, las, en sus respuestas Posledná otázka znela, že vo vašich odpovediach e, ste povedali vo vzťahu s našim výborom, e, že člen vášho e, týmu bude sa zaoberať spoluprácou s nami, ale by sme si čovali osobnú spoluprácu s vami. Ale vy ste sa ešte stále nevyjadrili k tej nezávislosti. Um, keby ste museli e, vlastne e, byť proti pánu premiérovi? tú spoluprácu. E, ja som myslel v tej odpovedi, že mm, bude to pracovník, ktorý bude dennodenne sledovať materiály, ktoré vychádzajú z tohoto výboru. No samozrejme, bude ma upozorňovať, bude ma upozorňovať na to. No a mm, ten kontakt nebude cez nejakého úradníka, člena kabinetu. Samozrejme, budem to ja, ktorý by som chcela. Možno, mm, možno budem pre niektorých aj nepríjemný, že vás budem E, často otravovať e, možno s mojimi otázkami, nápadmi, názormi. Takže to je k tomu. No a teraz pokiaľ ide o tú, o tú e, nezávislosť, respektíve o tú skutočnosť, že budem na inej strane ako moji študenti, prípadne aj štátne autority, no tak samozrejme jednoznačne celý môj profesionálny život, pokiaľ ide o tých 20 rokov, čo robím s verejnými financiami, E, som sa stal, e, snažil stať práve na strane ochrany verejných financií. Aj mojich študentov ako právnikov učím tieto skutočnosti, pretože ono, e, ja som si prezradím, samozrejme študoval aj e, vaše e, kurikulum vitae, takže viem, že ste študovali, e, pani Sender, aj, aj právo, okrem, že ste okrem lingvistky aj, aj, aj právnička. Takže chcel by som povedať, že finančné právo nie je veľmi príťažlivé a populárne, respektíve nebolo v mojej krajine. A ja sa snažím mojim študentom vysvetľovať, že skutočne pôsobenie právnika v oblasti ochrany verejných financií môže byť veľmi dobrá a perspektívna kariéra. Naopak, e, ja by som chcel e, ešte viac ako, mm, ako doteraz e, v dobrom slova zmysle spropagovať činnosť tohto výboru, pretože mm, napríklad niektorí ministri sa ma, alebo štátni tajomníci v mojej krajine pýtali, a počúvaj, čo je to za inštitúciu, ten dvor auditorov? Čiže mm, nie je, nie je veľké poznanie toho, že tu je E, jedna zo siedmých kľúčových inštitúcií Európskej únie, ktorá má na starosti a ktorej dennodenný chlebíček je práve ochrana verejných financií občanov Európskej únie. Takže jednoznačne budem sa snažiť, pretože e, život sa mení, názory sa, názory sa menia a tak, ako sa človek dozvedá množstvo informácií, tak sa stavia aj, aj k prezentovaniu svojich názorov. Tak jednoznačne ja by som vo svojej ďalšej činnosti chcel povýšiť tú ochranu e, verejných financií aj v mojej, e, v mojej krajine e, do tej sféry, že je tu niekto, je tu veľmi silná inštitúcia, respektíve na touto inštitúciou je ešte váš výbor, ktorý sakramentsky stráži každé, každé euro každého občana Európskej únie. Honorable Ayala. Pani Makovej. Ďakujem, pán Balko. Mám dve otázky. Vo vašej krajine ste sa podielali na opatreniach, ktoré sa zavádzali, keď sa zavádzalo euro. Pýtam sa, ako hodnotíte metodológiu pre hodnotenie makroekonomických údajov pre komisiu a pre ostatné členské štáty ktoré e, predkladali členské štáty, pretože máme na pamäti posledný prípad, ktorý sa stal v Grécku samozrejme. No a druhá otázka, či by ste zmenili hodnotenie e, chýb, pokiaľ ide o fondy EÚ. Pýtam sa to, pretože priemer pre 27 členských štátov máme v správe, ale nemyslím si, že priemerné čísla sú dôležité, pretože existujú veľké rozdiely medzi eh, tými najlepšími a najhoršími štátmi a preto by sme chceli vedieť, aké k tomuto máte stanovisko. Či si myslíte, že by sme sa mali venovať jednotlivým číslam za jednotlivé členské štáty? Ďakujem. Eh, tak eh, iste, Začnem znovu od tej čerstvejšej otázky, od tej druhej otázky. E, čísla sú vždy zradné. E, ja, ja samozrejme chápem, že v štatistike musí byť urobený e, nejaký priemer, ale mm, bol by som skutočne za to, aby sa hodnotili tieto krajiny buď podľa ekonomickej úrovne príslušnej krajiny, alebo individuálne podľa krajiny. Keď si zoberiem napríklad v oblasti polnohospodárskej politiky e, Nemecko, Rakúsko a mám dojem, že Fínsko e, dosahuje menej než 1% chybovosť a treba z Bulharsko a Rumunsko viac ako 13%. No potom samozrejme, že ten, ten priemer je e, trošku inde. Takže ja sa domnievam, že naozaj by to malo byť. A možno to kritérium by mohlo byť podľa, podľa úrovne ekonomického rozvoja podľa treba z e, tvorby HDP na jedného obyvateľa. Čiže myslím si, že toto by bolo možno spravodlivejšie kritérium. No a prešiel by som aj na tú vašu e, prvú otázku, pokiaľ ide o metodológiu pre zavedenia eura tak e, takisto už aj z tejto pôdy, z pôdy parlamentu, z pôdy komisie, často odznievalo, trebárs aj v čase mm, prístupu Slovenska k, do eurozóny, že mm, krajiny by mm, trebárs e, tie zaostalejšie budovky, alebo tie s nižším hospodárským rastom by mali mať trošku iné kritéria, voľnejšie, mekšie kritéria ako krajiny, ktoré už majú vysoký e, stupeň e, rozvoja. E, ja si myslím, že tie kritéria, ktoré sú nastavené, najmä e, pokiaľ ide o konvergenčné kritéria, tých 5 kritérií alebo 4, ak e, dlhy berieme ako jedno kritérium, sú správne, sú reálne a mm, zodpovedajú skutočnosti. A verím, že, mm, nie že verím, ale som presvedčený, že autory tých kritérií v čase, keď sa nastavovali, E, zvolili, zvolili dobrú a správnu myšlienku. Pretože keď si zoberieme 3 napríklad e, deficitu e, hrubého domáceho produktu, nie je až také také smrteľné pre krajiny, alebo 60-percentné na zadlženosť krajiny. Samozrejme, iná je situácia teraz, keď všeobecne tie dlhy sú 80-100%, ale verme, že táto vojnová situácia nebude trvať stále. Takže mm, myslím si, že mm, na tých kritériách by som ja osobne e, nemenil e, nič. E, skôr, skôr je tu otázka, ako trvať na nich, pretože dosť často sa stalo, Slovenský prípad to chvála Bohu nie je, pretože nám prišla kríza a treba v oblasti inflácie mm, sme sa nemuseli obávať, pretože celkový vývoj krízy tú infláciu zastavil. Takže e, ja som presvedčený a myslím si e, teda, že, že e, tie kritériá sú nastavené dobre. Ďakujem. Nech sa páči. Pár slov, ak dovolíte. Metodológia tých údajov pre podávanie e, správ? Uh, neviem, akú metodológiu máte na mysli, či ide v podstate o hodnotenie, či ide o referenčný rok a tieto otázky, e, na základe ktorého sa, ktorého sa hodnotí kandidátska krajina na vstup do eurozóny. Takže ja si myslím aj na základe toho, čo, čo som osobne, osobne skúsil, že tá metológia Respektíve, e, pokiaľ ide o metodológiu v prípade Slovenska, e, nemali sme s ňou nejaké, nejaké problémy. Takže vychádzam z, tohto nášho, e, nášho, z týchto našich skúseností, že metodológia nám, Slovensku, vyhovovala. Ak nie sú ďalšie otázky, chceli by sme poďakovať pánovi Balkovi a e, chcel by som e, pozvať, aby vstúpil ďalší e, kandidát na člena Dvora auditorov, pán Ouší. Allora, diamo la parola al signor O'Shea. Prego. Dobre, takže slovo odozdávam pánovi O'Shea. Nech sa páči. Pán predseda, vážení členovia výboru, Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že môžem predstúpiť eh, pred vás. Akceptoval som nomináciu svojej vlády. Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť eh, pred týmto výborom, pretože sa domnievam, že každý člen dvora auditorov potrebuje mandát e, priamo zvolených zástupcov, teda členov Európskeho parlamentu, ktorí priamo zastupujú záujmy európskych daňových poplatníkov. Ak schválite moje menovanie, veľmi rád e, budem e, slúžiť namiesto pani Miss Gagan Twins posledné dva roky jej obdobia. Pani Gagan Twins. E, posledné 4 roky bola v tomto výbore, teraz bola menovaná do Európskej komisie a ak e, súhlasíte, ja by som odslúžil rád posledné 2 roky jej obdobia. Vážení členovia výboru, moja kvalifikácia pre túto funkciu bola e, popísaná v mojich odpovediach na otázky, ktoré ste mi položili. Chcel by som zdôrazniť e, viacero vecí, ktoré by, ktoré by vám mohli pomôcť, keď budete príjmať rozhodnutie. Ja som kvalifikovaným členom e, inštitútu e, pre kontrolu e, účtov v Írsku a členovia e, tohto, te, tejto inštitúcie e, ma vybrali, aby som ich e, zastupoval v e, rade ktorá zastupuje účtovníkov v Írsku. Pracoval e, som ako daňový poradca a účtovník, e, som takisto e, advokátom a mám skúsenosti z, zo súkromného sektora. A najzaujímavejšie asi je to, že som bol zapojený takisto do účtovného vedenia vlády a takisto som pracoval v policajnom zbore v Írsku na významnom e, poste, pretože som e, radil e, policajnému prezídiu pri tom, ako riadiť 1,5 miliardy eur ročne. Vláda ma takisto vymenovala do rôznych finančných kontrol verejného sektora. Je to v bode 2 v dotazníku v mojich odpovediach. Pokiaľ ide o moju spoluprácu s výborom Kokobu, domnievam sa, že E, spolupráca medzi dvorom auditorom a e, Kokobu by mala byť čo najširšia. Ak e, budem menovaný, budem formálne aj neformálne sa stretávať s členmi tohto výboru. Neviem ešte, akú zodpovednosť mi dá predseda dvoru auditorov, ale môjim plánom je, ak to bude nejaká oblasť, ktorá je pre vás zaujímavá, aby ste mi mohli kedykoľvek zatelefonovať alebo poslať e-mail. Bolo by dobré, aby ste mali moje telefónne číslo aj moju e-mailovú adresu. A takisto ja by som chcel byť e, schopný sa skon- skontaktovať s vami, kedykoľvek to bude potrebné. Mali by sme mať veľmi úzkú spoluprácu. Myslím si, že priamo voleb- volené o osoby by mali mať so mnou takýto uh, úzky vzťah pretože oni kontrolujú peniaze daňových e, poplatníkov a my na súde e, kontrolujeme tie e, peniaze, ktoré boli už použité. Ja navrhujem, aby som sa aktívne zapojil do všetkých auditov, ale aj do fáze plánovania. Toto je moje profesné pozadie. Myslím si, že keby som bol priamo zapojený do plánovania, výkonu a finalizácie auditov, tak by som eh, najlepšie využil svoje skúsenosti. Chcel by som teda priamo pracovať na, mm, na tých veciach, ktorými sa zaoberá eh, dvor auditorov. Osobne by som sa chcel zameriať na oblasť hodnoty, ktorú dostávame za peniaze pretože vždy som si kladol otázku v minulosti, či dostávam primeranú hodnotu za moje peniaze a v prípade auditorov e, si chcem položiť otázku, či by som ja svoje vlastné e, peniaze vynaložil takýmto spôsobom, ako boli vynaložené. Urobil by som niečo e, odlišne v nasledujúcom prípade. Myslím si, že toto presne od nás očakávajú európsky občania. Dámy a páni, Veľmi rád zodpoviem akékoľvek otázky, ktoré by ste mi chceli položiť. Chcel by som e, sa viac venovať e, otázke číslo 4, ktorá sa týka absolutória za e, moje predchádzajúce funkcie v oblasti manažmentu a obchodu. A pani spravodajkyni som dal viacero listov, ktoré potvrdzujú, že som rezignoval, že som odstúpil z mojich predchádzajúcich funkcií, ktoré som predtým mal. A som teraz ochotný zodpovedať všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás, pán Olší. Ďakujem vám e, za e, tie dokumenty, ktoré ste mi zaslali. Kopírujem ich a postupím ďalej kolegom. Takže ešte raz. E, začnem. Vítam vás vo výbore. Ďakujem ešte raz za to, že ste nám zaslali tie podklady, ktoré ste nám zaslali. Povedali ste, že odstúpite zo všetkých postov, ktoré zastávate na váš mladý vek. Máte naozaj obrovské skúsenosti. Ale teraz už prejdem k veci. Jeden problém teraz nezaznel e, vo vašich odpovediach a to e, odstúpenie a tá dohoda zo St. Andrews. To je veľmi zaujímavá téma, ako to vyzerá e, s financiami a tými otázkami financovania terorizmu a podobne. A potom ešte ďalšia otázka. Keby sme vás o to poprosili, zverejnili by ste um, podrobnosti týkajúce sa vašich, vašich finančných záujmov. E, všetci e, členovia Dvora auditorov to totiž robia. Um, musia vyjadriť svoju ochotu, že tak urobia. E, takéto vyhlásenie e, postupia vždy predsedovia. Doteraz tomu bolo tak, že my tu ako e, poslanci v parlamente vás žiadame o povolenie toto zverejniť Eh, vy ste sa doteraz tak jasne nevyjadrili v tejto otázke, takže poprosila by som eh, vás, aby ste sa vyjadrili trošku jasnejšie v tejto súvislosti. A potom ešte niečo k otvorenosti k otázke 7. Tu ide o otázku, čo by ste robili eh, v prípade korupcie alebo nezrovnalosti do ktorých by boli zainvolovaní um, ehm, príslušníci vášho štátu. Tu jasne hovoríte, že by ste poprosili predsedu dvora auditorov, aby um, túto správu prevzal nejaký iný člen dvora auditorov. Chcela by som sa spýtať, prečo? prečo je potrebné eh, také, takto postupovať podľa vás. A potom by som sa vás chcela spýtať ešte na niečo ďalšie, čo ste spomenuli vo vašich odpovediach a možno by ste mohli uviesť viac podrobností. Eh, je tu taká eh, odpoveď týkajúca sa nie je tu jasná odpoveď v určitých súvislostiach my sa snažíme naozaj o tieto vyjadrenia zo strany členských e, štátov. Ešte jedna ďalšia vec je pre mňa e, zaujímavá. Tie rozdiely medzi e, tými, ktorí vykonávajú audit a tými, ktorí sú kontrolovaní. Takže ide nám tu o dialog. Ehm, dvor auditorov informuje aj tých, ktorých ehm, kontroluje do akej miery by teda e, dvor auditorov sa mohol naučiť niečo aj z tej druhej strany? Takže aby sa táto druhá strana ne, neči, necítila ako obeď inkvizície, ale ako niekto, kto je zainteresovaný, kto spolupracuje v celej tej e, fáze auditu. To by ma e, zaujímalo, aby sa k tomu vyjadril kandidát na post člena dvora auditorov. A potom ešte ďalšia otázka. Um, je tu ďalší dôležitý aspekt pokiaľ ide o e, audit kvality, ako to má vyzerať e, s tým ďalším e, postupom, aké návrhy máte v tejto súvislosti. You, uh, Ďakujem uh, veľmi pekne za otázky a budem ich zodpovedať v tom poradí, ako ste ich uh, položili, pokiaľ ide o revíziu zo St. Andrews. Európske inštitúcie boli veľmi dobré k Írsku mnohými, v mnohých ohľadoch. Pomohli Írsku tak, že mu dali finančnú pomoc na rozvoj ja aj ostatné osoby sme boli poverení tým, aby sme kontrolovali výkonné výkonné orgány, ktoré boli e, zriadené v rámci mierovej dohody a potom bola ďalšia doplnková mierová dohoda zo St. Andrews a my sme sa mali pozrieť e, na viaceré výkonné orgány, e, ktoré boli zriadené v rámci tej E, dohody e, z Veľkého piatka. Týkalo sa to napríklad cestovného ruchu a ďalších oblastí a my sme e, urobili rôzne verejné diskusie a vypracovali sme správu, ktorá bola predložená Severo-Južnej ministerskej rade, ktorá pozostáva z ministrov severu a juhu. Ja som vám dal takisto aj notu eh, ministerstva Severného Írska, aby to bolo potvrdené. Toto eh, teda hovorím o práci, ktorú som urobil pre tento eh, konkrétny orgán. Teraz otázka číslo 2. Pokiaľ ide o moje finančné záujmy, môžem ich kľudne zverejniť, môžem to postúpiť ktorémukoľvek poslancovi Kokobu, môžem to ale aj zverejniť na svojej vlastnej webovej stránke v rámci v stránky Dvora auditorov. Nemám s tým vôbec žiaden problém. Ja som to nechcel utajovať v žiadn, žiadnou formou a e, veľmi rád vám vás ubezpečím o tom, že ak e, nejaký člen výboru Kokobu chce, tak ja to zverejním. Pokiaľ ide o nezrovnalosti a podvody, existuje usmernenie o podvode e, z roku 2004, ktoré je prístupné súdu a ja sa toho budem plne držať, ak narazím na akýkoľvek e, prípad podvodu, či už to bude v Írsku alebo v akýkoľvek inej krajine. Teraz e, hospodárstvo samozrejme klesá v Európe. Mnohí európsky občania majú finančné problémy a myslím si, že mali by si byť úplne istí, že ktokoľvek, kto sa zaoberá európskymi financiami, bude veľmi obozretne a starostlivo sledovať akékoľvek podozrenia z podvodu. To, čo som povedal ohľadom konfliktu záujmov, je, to, čo som uviedol v mojej odpovedi, teda čo by som urobil v prípade konfliktu záujmov. Ja by som určite sa nepodielal na žiadnom audite, e, z ktorého by mohol pre mňa vyvstať konflikt záujmov. Ja si myslím, že tak, k takému auditu nedôjde, ale aj tak som na to takýmto spôsobom odpovedal. Pokiaľ ide o tie národné vyhlásenia, Myslím si, že sú dôležité. Ja ich podporujem. V súčasnosti môžu byť e, využité dvomi dôležitými spôsobmi. Auditor ich môže využiť tak, aby e, zabezpečil, aby, aby si bol istý, že existuje kontrolný systém, na národnej úrovni a ak e, bude vidieť, že tento systém kontroly dobre funguje, potom to bude vyžadovať menej práce a bude to úspornejšie a auditor sa bude môcť sústrediť na iné oblasti, ktoré môžu byť perspektívnejšie. A po druhé, tieto národné vyhlásenia môžu byť využívané ako forma auditorského dôkazu riadiacej reprezentácie a takýmto spôsobom by sme tiež mohli znížiť počet e, tých vecných testov, ktoré musíme robiť a tým by sme ušetrili peniaze. Národné vyhlásenia sú iba tak dobré ako práca, e, ktorá bola urobená predtým, než sa podpísali. Musíme si uvedomiť, že určitá harmonizácia auditorských noriem e, bude určite nutná, pretože v rôznych e, štátov majú rôzne typy účtovníctva, prírastkové alebo nie, majú rôzne typy tých účtovných rokov a niektoré národné kontrolné orgány sú veľkými inštitúciami a takisto majú interné funkcie kontroly, ale aj externé e, funkcie kontroly a iné nie. Takže e, v 27 členských štátoch bude veľmi dôležité, najmä aké výsledky bude mať tá súčasná e, pilotná štúdia. Musíme zistiť nie či, ale akým spôsobom národné vyhlásenia, národné deklarácie bude môcť dvor auditorov v budúcnosti využívať. E, pani e, spravodajkyňan, máte pravdu, auditor je účastník, aj ten auditovaný je účastník pretože zodpovedáme sa európskym daňovým poplatníkom v konečnom dôsledku, či už sú to tí, ktorí nakladajú s prostriedkami, alebo tí, ktorí robia tie kontroly. Ehm, musíme chápať, na čo tu sme a aké úžitky budeme mať z našej práce budúci rok alebo v tých nasledujúcich rokoch. A potom e, doplnkové činnosti po audite. Musíme e, pochopiť, že audit je náročný, drahý a, a je nutný, ale aby sme znížili e, náklady a zvýšili pridanú hodnotu, musíme robiť ešte po auditorské činnosti. Samozrejme, že máme tu odporúčanie, to dáme tým kontrolovaným, ale keď neskontrolujeme, či sa držia odporúčania, tak to nemá zmysel. V každom audite, na ktorom ja budem pracovať, sa budem snažiť zistiť, či si e, účastníci zobrali nejaké poučenia a či ich aplikujú v praxi. Pani spravodajkyňa, myslím, že som zodpovedal všetkých 5 otázok, ale ak máte ešte dodatočné otázky, e, rád ich zodpoviem. Sender. Onorevole Makovej. Pani Makovej. Um, to... Ďakujem, mám tri otázky. Um, takže prvá. Aký je váš uh, názor eh, k um, vyhláseniu o vierohodnosti. Myslíte si, že tento e, nástroj by sa mal e, zmeniť, alebo je e, dobrý v aktuálnej podobe a prináša pozitívne výsledky? Druhá otázka. Spomenuli ste hodnotu za peniaze a že to je váš pohľad, ako sa pozeráte na vynakladané peniaze. Ja by som chcela spomenúť verejné obstarávanie, ktoré je najrizikovejšie z pohľadu korupcie a e, využívania európskych e, fondov. Máte skúsenosti v tejto oblasti? a e, boli by ste ochotní teda pracovať v tejto oblasti, teda e, skoncovanie s korupciou v oblasti verejného obstarávania, čo vedie k podvodom. A potom e, ďalšia otázka. E, dvor auditorov e, má spolupracovať e, aj s e, domácimi e, kontrolnými úradmi prídete na to, že niektoré eh, takéto auditorské eh, inštitúcie eh, nebudú chcieť s vami tak dostatočne spolupracovať alebo dostatočne profesionálne z rôznych dôvodov postupovať. Ste na to pripravení a čo urobíte? Aká bude vaša stratégia v takom prípade? Ďakujem. I, I would actually be in... Bol by som za postup, e, ktorý by sa vytvoril e, po e, vyhlásení o vierohodnosti Um, sústredíme sa tu prvom rade na kontroly. A ja uh, som uh, stúpencom toho, že keď poviete, že dáte človeku rybu, uh, nasytíte ho na jeden deň, ak ho naučíte ryby chytať, uh, tak bude sytiť celý život. Ja si myslím, že uh, na toto by sa mali zameriavať kontroly. Mali by teda podporovať organizácie, aby uplatňovali kontroly neustále. A teda nefungujete iba ako auditor, e, ktorý e, potom príde, e, pozrie sa, čo sa deje, ale fungujete ako niekto, kto podporuje kultúru zhody a kontroly hodnotenie eh, tohto kontrolného prostredia je dôležitým prvým eh, krokom, pretože od neho záleží ďalšia práca, ktorú treba prijať, aby sme eh, docelili tú 95-percentnú mieru zhody. Ja si myslím, že takýto prístup maximalizuje pridanú hodnotu auditov a minimalizuje aj náklady um, príjmania takýchto rozhodnutí. Takže bol by som veľmi opatrný pri každom audite, do ktorého by som bol zainvolovaný. Uh, chcel by som sa naozaj uistiť, že hodnotenie kontrolného uh, prostredia bolo správne vykonané v tom prípade a že aj vecná stránka sa dostatočne uh, testovala, napríklad, že tie uh, zvolené vzorky Ehm, boli e, vlastne e, vzaté z homogénnej populácie. A DAS, vyhlásenie o vierohodnosti, keď sa pozriete na e, celý postup, s ktorým to súvisí, to je oveľa nudnejšie než čítanie si samotnej správy. A Ide tu o to, že DAS eh, by mal poskytnúť naozaj veľmi eh, eh, presnú, podrobnú správu pre daňových poplatníkov, pre Kokobu a fondy, ktoré financujú. A pokiaľ ide o hodnotu za peniaze a verejné obstarávanie, toto je veľmi dôležité. Európsky rozpočet predstavuje 120 miliárd, 80 50 sa, um, um, ide na poľnohospodárstvo, jedna tretina uh, do kohezných fondov. A uh, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, tu sú naozaj veľmi dôležité kontroly. Musia byť transparentné, musia byť uh, auditovateľné, musí tam byť dobrá vystupovateľnosť dôkazov toho, že sa postupovalo korektne. Ehm, každý, eh, kto eh, je zodpovedný za verejné financie, ehm, chce robiť veci eh, správne, pretože mu ide o dôveru členov európskej verejnosti, ktorú mu títo zverili. Takže ide tu o osobnú zodpovednosť každého, kto vynakladá tieto financie. A takisto aj každý z členov dvora auditorov majú osobnú zodpovednosť pri revidovaní ehm, um, toho, čo sa stalo, pretože musia sa napísať správy, musí sa um, odraziť to, čo sa stalo v realite. A ja si myslím, že verejné obstarávanie je veľmi dôležitou oblasťou, pretože ľudia naozaj tam vynakladajú svoje ťažko zarobené e, peniaze, rozdajú ich Európskej únii a musia sa e, dozvedieť e, títo ľudia e, Kokobu aj teda súdny dvor. Záleží im na týchto peniazoch, kam, sa, kam kde skončia, kam sa vynaložia. A pokiaľ ide o tie národné kontrolné úrady, v zásade dvor auditorov a tieto kontrolné úrady vykonávajú tú istú prácu, ten istý typ. Vykonávajú audit, sú externými auditormi ak nechcú spoluprác, e, je celý rad vecí, ktoré je možné urobiť. V prvom rade by som sa snažil e, priamo osloviť niekoho, kto nechce so mnou e, spolupracovať. Chcel by som vedieť, prečo je tomu tak. A ja si myslím, že som rozumný človek a aj oni sú rozumní ľudia, že ich budem môcť presvedčiť, že sa nemajú čoho obávať. To je niečo jednoducho, čo treba vykonať, je to niečo, čo môže e, zvýšiť hodnotu. A e, pred pár rokmi treba povedať, e, že som si myslel, že tvor auditorov, aj komisia a parlament budú viac zainvolovaní pretože DAS bol veľmi negatívny, ale ten posledný rok bol naozaj veľmi pozitívny. Zaznamenali sme tam pozitívny trend aj v oblasti polnohospodárstva. A E, e, Kokopu, pánovi Šemetovi, e, ktorý bol zodpovedný za audit, položil otázku a on povedal, že pozitívny DAS to bola jedna z jeho priorít. A to, že vo výročnej správe sa budú jednotlivé orgány menej a menej spomínať, Eh, to by naozaj malo byť eh, cieľom individuálnych štátov, eh, vlád a ich orgánov. Takže ja si myslím, že kooperácia medzi dvormi, dvorom auditorov a národnými kontrolnými úradmi je niečo naozaj mm, pozitívne. A ak by som sa stretol s nejakou, s nejakou negatívnosťou, tak by som sa snažil pozitívne k nej pristupovať a ju riešiť. Ďakujem za vaše otázky. A môžem sa spýtať, či e, by ste ešte e, chceli položiť nejakú dodatočnú otázku k mojim odpovediam? Len stručný komentár. E, stretnete sa s orgánmi alebo s ľuďmi v určitých členských šatoch, ktorí to nebudú chcieť robiť. Nie, že by to nevedeli, a ne, nepôjde, nebude to iba otázka toho, že pôjdete za nimi a budete ich e, presviečať, ale oni sú súčasťou toho systému, budú ho chrániť, takže na toto musíte byť pripravení. Ďakujem za túto e, radu, e, beriem ju na vedomie, uzohľadním ju. E, viem, že sa práve e, prepracovávajú e, finanč, nariadenie o rozpočtových pravidlách a um, bolo by dobre, keby sme e, e, prispeli v tomto e, zmysle, ako ste povedali, v tejto oblasti revízie, aby sme zohľadnili to, čo ste teraz spomenuli. Pán Ody. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa vás pýtať, čo si myslíte o kvalitách a auditov vo verejnom sektore, pretože občania, zástupcovia občanov si môžu klásť otázku po tom, čo sa stalo v Grécku, ako kvalitné sú tie audity vo verejnom sektore na národnej úrovni. Ak si kladieme túto otázku v jednotlivých členských štátoch, tak e, zistujeme, že v iných členských štátoch existuje akási účtovná akrobácia. Pokiaľ ide o dvor auditorov, ak e, budete, ak dostanete schválenie, budete e, menovaní, tak chcem sa spýtať, čo si myslíte o kvalitách auditorov auditorského dvoru o kvalite auditor, auditov auditorského dvoru. Question. In terms of the quality of the audits in the public sector, pokiaľ ide o kvalitu auditov vo verejnom sektore, chcem povedať jednu poznámku. Hodnota za peniaze to sa nespomína v zmluve, ale dvor auditorov robí e, tzv. audity výkonnosti a e, špecifické správy. A prešlo 26 mesiacov od návrhu o po zverejnenie tejto správy. Keď e, osobitná správa sa zverejní, tak na to existuje nejaký dôvod a myslím si, že občania nechcú čakať dlho, kým dostanú odpoveď na otázku, na základe ktorej sa vypracovala osobitná správa. Čiže myslím si, že rýchlosť aj v otázkach verejného sektora je niečo iné ako v oblasti súkromného sektora. Ja by som povedala, že kvalita a rýchlosť sú dôležité, pretože existuje vzťah medzi e, plnými, kompletnými informáciami a rýchlymi informáciami. Často rýchle informácie sú práve tým správnym prístupom. Um, the, the member has raised, uh... A potom uh, tá otázka špecifických uh, členských štátov. Ja teraz nie som ešte členom dvora auditorov, uh, a viem iba to, čo si prečítam v novinách. Bola tu všeobecná pripomienka o kreatívnom účtovníctve. Ja môžem povedať na to iba svoj osobný e, názor ako občana a profesionálneho účtovníka. Myslím si, že by sa mala vyžadovať e, jednotnosť konzistentnosť. Tak, ako je to v tomto roku, musí to byť v nasledujúcom roku. Tak, ako to bolo minulý rok, musí to byť aj o dva roky, pretože inak informácie, ktoré budú vyplývať z účtovníctva, budú bezcenné. Takže dôslednosť, jednotnosť je veľmi dôležitá a ak niekto zmení účtovnú politiku, potom sa zmenia čísla a po, podľa nových noriem tie čísla budú iné. Aby sme riešili toto tzv. kreatívne účtovníctvo, musíme byť dobrými účtovníkmi. Musíme e, byť schopní dívať sa až za roh. E, budeme, musíme byť schopní odhadnúť tie triky ľudí a ak potom od, o vás ľudia budú vedieť, že ste naozaj e, veľmi šikovní a že prehliadnete všetky ich triky, tak sa nebudú pokúšať o podvody. Dvor auditorov má dobrú a, a reputáciu a musí si ju chrániť a to tým, že e, neumožní nejakým e, hospodárskym subjektom e, meniť základy, z ktorých sa vypočítavajú čísla. Nemôžete meniť štatistiky len tým, že zmeníte toho, kto štatistiku e, vypracováva. Teraz, či dvor auditorov by mal byť auditovaný. E, áno, samozrejme, každý rok e, nezávislí účtovníci robia takisto analýzu DAS pre e, dvor auditorov. Myslím si, že by sme mali dostávať aj oponentské posudky každý rok. Myslím, že sa to tak aj robilo v posledných dvoch rokoch. Mali by sme sa pozerať sami na seba, takisto mali by sme kontrolovať sami seba. Bolo by veľmi sebecké, keby dvor auditorov chcel kontrolovať všetkých ostatných, ale nebol by schopný kontrolovať seba. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá časť otvorenosti a transparentnosti. Pani Gresle. Ďakujem. Vyzeráte taký nadšený, že e, nás baví vás počúvať. Dúfajme, že takúto radosť zo spolupráce s parlamentom e, budete mať veľmi dlho. Rada by som brala to, čo ste povedali, do slova. Členovia e, auditorského dvoru nesmú ochraňovať svoje vlastné štáty, to je pre nás veľmi dôležité, ale počujeme rôzne veci a preto je dôležité, aby si dvor auditorov uvedomoval, že existuje tento tlak. My sami to zažívame, my vieme, že to nie je jednoduché. Chcem sa vás spýtať. Vy ste jeden z tých, ktorí slúbili, že budú chodiť do parlamentu. Pre nás je ťažké na- udržiavať kontakt s Luxemburskom a preto eh, chceme, aby, keď ste v Bruseli, aby ste aj prišli medzi nás. Je podutovania hodné, že parlament má nedostatočné kontakty s dvorom auditorov. Myslím si, že spolupráca by mohla byť lepšia. Vy navrhujete pre osobitné správy kratšie lehoty a Chcete samozrejme, aby osobitné správy boli aj explicitnejšie a vyváženejšie. Myslím si, že to by bola obrovská pomoc. Ja som to aj viacerým kandidátom hovorila. Ja kritizujem to, že máme nedostatok pomoci od dvora auditorov. Potrebujeme viac pomoci, viac tém, viac e, informácií tie témy si často musíme nachádzať sami a to je veľmi namáhavé. Napríklad otázka personálu, decentralizácia, ktorá, ktorou sa zaberáme už 10 rokov, e, externé zadávanie a tak ďalej. K tomu nemáme ešte žiadnu osobitnú správu zatiaľ, ale veľmi ju potrebujeme. To isté platí pre zahraničnú politiku, pre osobitných zástupcov. My si vždy lámeme hlavu nad tým, kde nájdeme výdavky, kde, kde nájdeme peniaze. Nechcem, aby ste sa hneď e, znemožnili. pred kolegami. Ale berte to ako inšpiráciu. Ďakujem. Ďakujem pani Gresle za vaše otázky. Um, Áno, e, celkom určite vždy, keď prídem do Bruselu, e, dám to vedieť členom výboru. Pretože čím viac demokracie tu je a čím väčšia zainteresovanosť ľudí, ktorí sú priamo volení občanmi a zaoberajú sa kontrolou e, financií, tým lepšie je to pre daňových poplatníkov. A ja som e, viedol e, diskusie s pár s vami a váš entuziasmus pre vašu prácu je naozaj úžasný. A obzvlášť pokiaľ ide o témy pre osobitné správy, e, tu treba naozaj zohľadňovať názory Kokobu. Pretože samozrejme, ak niekto povie, že urobí osobitnú správu a to naozaj môže priniesť veľa, e, e, veľmi pozitívny dopad um, už eh, pok- teda pokiaľ ide tých ľudí, ktorí budú eh, auditovaní, e, takže naozaj sa môže zvýšiť hodnota za peniaze, to je to, čo mňa naozaj zaujíma. A pokiaľ ide o našu národnú identitu a európsku e, identitu, to je dôležitá otázka pre členov e, dvora auditorov, ako aj akejkoľvek inej európskej inštitúcie. Nemôžem povedať dostatočne jasne, E, nedá sa to jasnejšie snať povedať, než e, e, ako keď poviem, že budem potom jednoducho európsky zamestnanec, ak budem členom dvora auditorov, budem teda európsky úradník a moja národná identita bude teda paralelná s touto identitou, pretože môjim hlavným zamestnávateľom budú občania Európskej únie. A um, teda tí ľudia, e, s ktorým, e, ktorých chcem ja podporovať v ich práci v tejto funkcii, budú vlastne ľudia, ktorí sú členmi Kokobu, pretože tí e, majú podobný záujem ako my, majú záujem o čo najlepšie riadenie fondov, ktoré nám zverili občania EÚ. I, think I've dealt with the points that you have raised, but if I haven't... Dúfam, že som dostatočne zodpovedal na vaše otázky. Ak nie, um, pani Gresle, um, pripomeňte mi, prosím, čo ste sa uh, chceli spýtať. Pani Ajela. No Ďakujem pekne, pán predseda. Možno som to úplne nepochopila, ale zdalo sa mi, že by sme boli vašimi asistentami, že by sme vám pomáhali, ale ja myslím, že kolegyňa vás žiadala o pomoc, teda skôr opak. Ale otázku na záver. Aby sme skončili na pozitívnej note. To, čo ste si načrtli na nadchádzajúce dva roky, je naozaj obdivuhodné. Uh, that is a matter which is absolutely outside. Eh, je to úplne mimo môjho dosahu, ale ak si myslíte, že som odvedol dobrú prácu po istej dobe, tak potom by som bol veľmi rád, keby ste mi o tom povedali. Ďakujem pani Ayala Sander. Ďakujem, ďakujem vám za toto vypočutie a budeme pokračovať v práci zajtra o 9. Ďakujem pekne ešte raz.